Bien, euh, mesdames, messieurs, chers collègues, cette maison qui est une passoire. Dámy a páni, cení kolegovia, kolegyne, Zasa, že sú tu všetci ľudia, okrem tých, ktorí tu mali byť, ale napriek tomu začneme. Takže pozrieme sa na tému EUPOL, vedúci misie hneď ako vyrieši problémy s príchodom, tak dorazí. My vieme, že to je pravdepodobne ťažké. A chcel by som teda na úvod povedať pár slov, pokiaľ ide o situáciu ohľadne misie EUPOL po stiahnutí v roku 2014. Dostane slovo pán Averes je úplne zrejme, že dnes môžeme iba nejako okrajovo, ak teda vôbec, sa venovať téme NATO a vojenské presťahovanie, pretože to nespada do, našich, do, našich, do našeho portfólia, hoci v budúcnosti bude práve EÚ, ktoré bude zodpovedné za budúcnosť tejto situácii. Ale teraz sa budem venovať téme EUPOL. Ako viete, v oktobri tu budeme mať premiéru budeme mať cestu do Afganistanu. Doteraz ešte nemáme povolenie. Bolo to doteraz dosť také absurdné, pretože môžu vycestovať predstaviteľa národných parlamentov, ktorí tam už mohli ísť. A takmer smiešne, že Európskemu parlamentu sa to jednoducho nepodarilo, ale dúfam, že to v oktobri podarí. Nech sa páči, týmto dávam slovo na úvod vám, pán Haber. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Budem vás teda informovať vo všeobecnosti o tej hlavnej situácii, pokiaľ ide o návštevu do Afganistanu, kde ste samozrejme vítaní. Ehm, vtedy už tam bude nový šéf delegácie a podľa všetkého vedúcim misie bude e, stále rovnaká osoba. Myslím si, e, že vo všeobecnosti, keď uvažujeme o našej misie v Afganistane, je dôležité poznačiť si, uvedomiť si, že máme dva, prípadne e, E, tri druhy, e, aj viac druhov e, misií. Jednak ide o politický náboj. Takisto v Kosove my sme významný prvok medzinárodného spoločenstva, zrejme najdynamickejší v Kosove. Takisto v Afganistane napríklad máme pomerne malú prítomnosť v porovnaní s inými medzinárodnými organizáciami, ako je napríklad NATO, Spojené štáty. Tam zahrávajú osobitnú úlohu. E, a OSN tiež má svoju misiu. Takže v porovnaní s e, tak e, rozsiahlou prítomnosťou naša misie je e, pomerne malá aj vo vzťahu k národnej afgánskej polícii a v prepojení na súdnictvo máme iba menšiu zodpovednosť, ale mm, tento segment je jeden z najdôležitejších. Ak sa pozrieme na e, národnú e, afgánsku políciu ako e, určitú hierarchickú štruktúru, tak potom širšie základy cvičila predovšetkým Spojené štáty a NATO Podvostojníci, o nich sa starajú Nemci a Holandiania a my robíme výcvik e, e, e, dôstojnického zboru. Máme poradcov na ministerstve, takisto ako Američanie. Hovoríme o štruktúrnych záležitostiach, o tom, ako ďalej. Toto je naša sféra zodpovednosti. V súčasnosti šéf misie vám poskytne podrobnejšie informácie, pokiaľ ide o nasledujúci postup. Viete, že minulý rok e, prebehli e, viaceré konferencie, vrátane konferencie v Boni e, na konci roku 2011, takisto konferencie v Chicagu, Istambule a Tokiu. Medzinárodné spoločenstvo a Európska únia, okrem iného, sa zaviazali, že budú pôsobiť v Afganistane aj po roku 2014 s tým, aby pomohli transformácii po e, tomto prechodnom období, ktoré súvisí so stiahnutím e, e, väčšej časti vojenských zložiek. Ako som uviedol, sme menšou súčasťou medzinárodného spoločenstva v Kabule po roku 2004 potrebujeme mať e, zaistenú bezpečnosť. Máme vlastné mechanizmy v Kabuli a v provinciách, teda v, pra, v Kabuli, s presným, avšak nie v provinciách, ale dokonca aj v Kabule. E, veľmi e, využívame bezpečnostné možnosti NATO. V súčasnosti Bezpečnostná situácia v niektorých častiach krajiny je dobrá, napríklad v regióne Masary Šarif, ale sa zhoršuje inde a nevieme, ako sa to bude vyvieť v Kabule. Môžeme zatiaľ iba vyčkavať a, a, a robiť politickú interakciu a potom a, e, zistiť, a, e, aké závery robíme pre samotnú misiu, keď príde na to vhodný čas. Členské štáty nás požiadali komisie ESVČ, e nás požiadali, aby sme pripravili koncepciu e, e, činnosti pre obdobie po roku 2014, ako by sme mali uplatniť komplexný prístup v Afganistane, aby sme využívali aj ostatné nástroje, ale opakujem, že toto všetko bude zavisiť od vývoja bezpečnostnej situácie v neskoršom čase Takisto e, robíme hodnotenie, operačné hodnotenie misie po 31. decembri 2014. E, e, predpokladáme, že zostane ešte veľa práce i keď sa snažíme odovzdať maximum zodpovednosti ešte dovtedy. S tým, aby sme mohli zmeniť štruktúru našich operácií v krajine. Napríklad teraz žiadame členské štáty, pýtame sa členských štátov, či súhlasia s tým, aby sme odovzdali záležitosť výcviku e, e, e, afgánskym protiažkom už do konca tohto roku, s tým, aby sme počas nasledujúceho roku, e, aby sme mohli sledovať e, to, ako e, robia výcvik, aby sme to mohli monitorovať. My sme veľa investovali do výcviku cvičiteľov, to znamená, že teoreticky afgánska, afgánska strana by mala byť schopná robiť to samostatne. Reagovali sme na určité požiadavky afgánskej strany. Je tu nový minister vnútra, Muštobar Patan, ktorý e, pred mesiacom navštívil e, e, Brusel, sformuloval takéto požiadavky. Požiadal o vytvorenie štruktúr na boj proti korupcii. Afganistan sa považuje na druhú najskorumpovanejšiu krajinu vo svete po Somálsku a podľa mňa to je presné označenie, takže je to dôležitá priorita ale počas roka a pol obdobia, e, e, na ktoré máme mandát, nevytvoríme e, príslušnú štruktúru a uvažujeme o tom, aby sme otázku boja s korupciou zapracovali do ostatných činností. činností. Ak by sme to centralizovali, potom by to vyústilo do situácie, E, e, ako v Kosove, pretože tam sudcovia práve odsudili bývalého šéfa antikorupčnej jednotky e, v Kosove, odsudili ho na trest odnete slobody. Takže žiadame členské štáty, aby nám e, povolili e, e, pokračovať v boji proti korupcii, aby sme to, e, túto činnosť zapracovali do ostatných smerov činnosti našej misie. To je mm, stručne e, E, e, o tom, e, čo sa podarilo dosiahnuť. Šéf misie, vedúci misie ešte sa nedostavil. Dúfam, že vám povie viac o tom, čo robíme v súčasnosti, pretože máme pred sebou ešte 1,5 roka práce. Myslím si, že sa nám pomerne dobre darí napredovať. Okrem iného sa snažíme E, naučiť e, Afgáncov e, pôsobiť samostatne. Máme dôležitý nástroj koordinačnú komisiu pre policajnú spoluprácu. Misia to zriadila a e, získava informácie o tom, ako medzinárodné spoločenstvo prispieva k činnosti policajného zboru a E, súdnictva, predsedom komisie minister vnútra, ale chceli by sme, e, tak povedec, znárodniť e, činnosť sekretariátu. To je tretí hlavný smer činnosti, kde by sme uvítali podporu členských štátov počas zvyšného roka a pol. To je asi všetko. Vedúci misie je stratená, lebo prichádza, takže ak by ste mali nejaké otázky, Eh, pokiaľ čakáme na vedúceho misie, chcel by som eh, položiť dve otázky. Jednak eh, všeobecná štruktúra misie, hodnotenie jej činnosti. Myslím si, že na kopci sa už diskutovalo o tom, či je vhodné zachovať misiu v súčasnom stave misiu, ktorá bude spolupracovať s policajným zborom, alebo treba vytvoriť misiu, ktorá bude mať širší záber. A bude viac spolupracovať s obyvateľstvom. A druhá poznámka, ktorú by som chcel povedať, aj afgánska strana nastolila otázku e, korupcie. Spomenuli ste, že v Kosove ste mali určité komplikácie ale v Kosove existoval výkonný mandát na túto činnosť, zatiaľ eh, čo v Afganistane tomu tak nie je. A preto mám určité pochybnosti, či Európska misia môže eh, sa venovať otázke korupcie bez toho, aby mala výkonné právomoci. Afganistan je eh, totiž mimoriadne komplikovaná krajina, a pričom vyjadrujem sa eufemisticky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Aj ja plánujem vycestovať e, do Afganistanu, takže s veľkým záujmom som si vypočul e, váš e, príbeh. V Spojených štátoch v súčasnosti vo vláde medzi expertmi sa diskutuje o tom, ako si majú počínať Spojené štáty E, e, v súvislosti so svojimi ozbrojenými e, zložkami v Afganistane. A pokiaľ viem, z médií existujú dve alternatívy. Budeme však o tom diskutovať v Washingtone budúci týždeň aj s americkými kolegami. A možnosti sú nasledovné. Po roku 2014 E, niektorí e, americkí vojaci ešte stále zostanú v Afganistane, budú e, jednak poskytovať výcvik, ale aj zaistovať bezpečnosť. A druhá možnosť, podľa mojich informácií, spočíva v tom, že Spojené štáty stiahnu všetky ozbrojené zložky z Afganistanu. A otázka znie, či sme pripravení na títo dva scenáre a ako si predstavujete vývoj situácie po roku 2014 na základe týchto dvoch scenárov. Vážený pán predseda, takže k prvej e, e, vašej otázke. Ťažko sa mi odpovedá, lebo toto je veľmi e, pohyblivé. Členské štáty si kladú otázku, či treba eh, a ako, kedy zobrať na seba nejaké záväzky v súvislosti s našou misiou v Afganistane. Niektoré členské štáty majú veľmi skeptický pohľad na ďalší vývoj bezpečnostnej situácie a chcú to robiť čím neskôr, zatiaľ čo iní by e, boli radi, keby sme už začali konkrétne plánovanie na obdobie po roku 2014 toto všetko bude súčasťou strategického e, prehodnotenia a diskusí e, v PC a výsledky ťažko vieme teraz predvídať. Existujú viaceré možnosti poskytovania e, poradenstva v oblasti budovania inštitúcií, odbornej prípravy a podobne. Nemáme tu však žiadne konkrétne veci. Okrem E, e, rozšírenie záberu úloh e, a zvýšenie úlohy najmä komisie, ktorá už je teraz zastúpená v Afganistane. V oblasti korupcie naozaj nemáme nejaké výkonné úlohy. Mali by sme radiť, vytvárať štruktúry, robiť odborný výcvik, nie však starať sa o výkonné aspekty boja s korupciou Takisto e, e, chceme e, zapracovať tieto aktivity do iných druhov činností a nevytvárať osobitné zložky. Čo sa týka týchto dvoch scenárov, pre nás hlavná otázka je bezpečné prostredie. Potrebujeme ho. V provincii to je najľahavejšia otázka, tam sme 100% závislí budeme závislí od e, tých e, výcvikových e, stredísk, ktoré si prípadne ponechá NATO v Kabule. Samotní Afgánci by mali zaistiť určitú mieru bezpečnosti. Neviem si však predstaviť situáciu, keď budeme plne sa spoliehať na afgánske zložky vrátanie E, e, e, zložky verejnej ochrany, síl verejnej ochrany, ktoré minulý rok boli veľmi široko propagované. Myslím si, že bezpečnosť pre všetkých to je sine qua non pre našu prítomnosť či už v provincii alebo v Kabule. To je asi všetko, čo by sme mohli teraz robiť. Ďakujem pekne vážen eh, šéf, eh, vedúci predstaviteľ misie. Pekné popoludne, ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás. Eh, vypočuli sme širšie súvislosti činnosti tejto misie a predpokladáme, že ak všetko pôjde v poriadku, bude v poriadku, v oktobri budeme môcť vás navštíviť spolu s našou parlamentnou delegáciou. Poprvé parlament bude mať možnosť vyslať svoju misiu do Afganistanu Avšak vy by ste mohli nám adresnejšie e, približiť vašu činnosť v Afganistane. Odovzdávam vám slovo. Thank you very much. E. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je mi skutočne ľúto, že som prišiel neskoro, pretože v Afganistane sa vedeme viacerým otázkam bezpečnosti, ale zistil som, že bezpečnostná otázka v Európskom parlamente dokonca ešte lepšie poriešená, tak a to ma teší. Pokiaľ ide o misiu EUPOLu, táto misia je veľmi špecializovaná, pokiaľ ide o rozvoj národnej polície a istého sektoru justície. Robíme to prostredníctvom viacerých programov, kde spolupracujeme s ministerstvami vnútra a justície a pracujeme vlastne skutočne v veľmi rušnom prostredí, Máme tu veľa medzinárodných inštitúcií, organizácií, ktoré skutočne sú veľmi aktívne. To prináša so sebou určité problémy, pokiaľ ide o koordináciu. A takisto treba povedať, že ak sa snažíte spolupracovať s týmito organizáciami, tak si uvedomíte, že sú tu určité limity, pokiaľ ide o konkrétne špecifické kompetencie Máme tu viacero vojenských kapacít, keď hovoríme o ďalšom rozvoji armády, ale sú to aj isté, tak, určité kapacity, pokiaľ ide o rozvoj, taký všeobecný. My sa sústredíme predovšetkým na špecializované tréningy a metodológiu rozvoja, pokiaľ ide o podporu zmeny policajných zložiek, takej paramilitárnej policajnej policie, takže sústredíme sa tu aj na určité otázky, ktoré súvisia s útočným systémom a Ide tu, preto, aby sa, ide tu o to, aby sa rozvinula e, prokuratúra, lep, zlepšila spolupráca s políciou, aby jednoducho mali lepší prístup, aj pokiaľ ide o súdne procesy. Takže pracujeme skutočne veľmi zaujímavom bezpečnostnom prostredí a ja som skutočne rád, že navštívite Afganistan neskôr tohto roku, ale pokiaľ ide o bezpečnostnú otázku, v tejto krajine treba povedať, že je to dosť také E, ťažké, ale vo väčšine časti Afganistanu, v severozápadnej časti Afganistanu, tam si treba uvedomiť, že tu máme aj bezpečnostnú situáciu, ktorá je veľmi, veľmi ťažká, takže je to dosť ťažké, aby sme zabezpečili ochranu civilistov. a je tam aj zvýšená miera kriminality. Pokiaľ ide o južnú časť a východnú časť Afganistanu, tak treba povedať, že tam je tá situácia úplne iná. V južnej časti tam ešte stále sú vojenské operácie, ktoré vlastne, vlastne sú tu boje proti povstalcom na každodennom poriadku. V Afganistane sme od roku 2007 a to hlavnou úlohou je vlastne zabezpečenie prechodu, pokiaľ ide o políciu, to znamená e, od tej vojenskej policie smerom k občianskej policii. A dnes ráno a včera som mal to počne stretnúť predstaviteľov členských štátov. E, tam sme predkladali 6-mesačnú správu a skutočne som rád, že môžem povedať, že sme zaznamenali vývin situácie v Afganistane. Nehovoríme iba o vývine krajiny, ale predovšetkým aj o vývine policie. Ale treba si uvedomiť, že to bude skutočne veľmi časovo náročné, pokým sa zabezpečia nejaké základné štandardy a uvedomujeme si, že sú tu rôzne líšiace sa rýchlosti rozvoja v jednotlivých regiónoch. Pokiaľ ide o O, boj, o, o policiu a jej boj proti povstalcom a zabezpečenie bezpečnosti tejto krajiny, tak tam sme znamenali určitý pokrok. Treba povedať, že sa tam uplatňuje špecifická metodológia a vidíme tu aj určitú zlepšenú zlepšenú zručnosť, pokiaľ ide o manažment, ale treba povedať, že to je skutočne na tej základnej úrovni. Momentálne sa im iba podarilo zvládnuť tú základnú úroveň, ale je to skutočne na základnej úrovni, ako som povedala, treba ešte robiť veľa vecí, pokým budeme môcť povedať, že ten štandard v Afganistane je na nejakej slušnej úrovni, teda pokiaľ sa týka tohto regiónu. Pokiaľ ide o kapacitu vysporiadať sa s vyšetrovaním, tak tam je tá situácia trochu horšia a nedávno sme sa sústredili predovšetkým na rozvoj vyšetrovacích kapacít a vy ste viete, že v Afganistane máme 157 tisíc vojakov a 7, iba 7 tisíc policajtov je skutočne aj policajtov vyšetrovateľov a to bude skutočne trvať veľmi dlho, pokým budú mať zvýšenú tú kapacitu na to, aby mohli riešiť takú základnú kriminalitu. Pokiaľ ide o prokuratúru, tak to je pre nás veľmi dôležité, pre tú našu misiu, aby sme podporili rozvoj prokuratúry a prepojili to na políciu, aby skutočne mali kapacitu na to, aby postupovali profesionálnejšie a mohli tak pracovať aj na súdoch. A to je jedna tá z tých oblastí, kde vidíme konkrétny rozvoj. Stretávame ľudí a pýtajú sa nás častokrát, či teda je zaznam, zaznamenali nejakú pozitívnu zmenu napríklad na súdnych procesoch a oni sami uvádzajú, že pokiaľ ide o kvalitu vyšetrovania, tak tá sa zlepšuje, pretože prokurátori samotní pristupujú profesionálne, že pokiaľ ide o vyšetrovanie samotné, takisto sa sústredíme na otázky teda programu, e, teda pokiaľ ide o rodovú rovnosť v policajných zdrojoch, zhruba majú momentálne zhruba tisíc ženských policajtiek, ale momentálne ešte nepracujú ako riadni policajti, robia takmer všetko iné ako každodennú prácu policajta. To je pre nás veľmi dôležité, dôležité to je aj pre nich samotných, pretože jeden z hlavných dôvodov je, aby sa toto policia zmenila skutočne na občanskú verejnú políciu a aby tam mali aj policajtky, ktoré budú nasadzované do konkrétnych prípadov, aby napríklad pracovali v komunitne, na komunitnej úrovni. A čo teda ešte v Afganistane vidíme nedoriešené. Vo všeobecnosti treba povedať, že sa nám podarilo zaznamenať skutočne pokrok, hoci to ide veľmi pomaly, ale v niektorých oblastiach sú lepšie výsledky, v niektorých zasa horšie výsledky, napríklad boj proti korupcii, tam sme nezaznamenali žiadny pokrok vo všeobecnosti, ak to môžem takto povedať, ale pokiaľ ide o to naše stanovisko, tak roku 2014, 31. decembra, jednoducho náš mandát končí a ešte stále sú tu veci, ktoré sa musia urobiť. To je predovšetkým školenie na úrovni manažmentu, na to, aby oni boli schopní manažovať si vlastné zdroje, čo možno najefektívnejšie, aby to bolo aj do budúcna, pokiaľ ide metodológiu, udržateľné. Myslím, že to je z mojej strany všetko, pán predseda, a vytvoríme tým skutočne priestor aj pre možné otázky, na ktoré budem môcť reagovať. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja by som sa teraz vyjadril k dvom veciam. Skôr sa to týka pána Habera, Táto misia v minulosti častokrát musela čeliť problémom, ktoré súviseli s plnením tých nedostatkov, ktoré tu boli. Podľa vášho názoru to bolo vyriešené správne alebo nesprávne, teda pre všetkým pokiaľ ide jednotlivé národnosti alebo jednotlivé čísla, boli ste spokojní alebo nie. A druhá otázka, tá sa zasa týka prepojenia na NATO. Afganistán sa častokrát prezentuje rovnako ako aj Kosovo teda prezentujú sa ako štruktúrálne problémy, závažné štruktúrálne politické problémy, ktoré vlastne koordinovane rieši Európska únia a NATO, ale na druhej strane ich vnímame ako určité prostredie, kde sa pragmaticky dokázali vytvoriť v minulosti nejaké konkrétne technické dohody, pokiaľ ide o konkrétne riešenie tých problémov. Takže aký je váš názor, pokiaľ ide o generálny štáb na to a ďalšiu spoluprácu? Mohli by ste to bližšie objasniť? A ešte niekto iný by sa chcel vyjadriť? Pani Luisi, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja tu mám jednu otázku ktorá sa týka EUPOLu. Vy ste povedali, že vlastne táto misia v roku 2014 končí. Ja vyčkám ešte chvíľočku, hovorí pani Lezing. Ähm, Eupol wird ja 2014 auslaufen. Eupol končí v 2014 roku, už ste to aj spomenuli, a moja otázka je, či táto misia sa môže predlžiť alebo nie. Mohlo by to trvať dokonca dlhšie ako do toho roku 2014, alebo je to definitívny koniec tejto misie. A potom ešte jedna otázka, ktorá sa týka oblasti bezpečnosti. Teda neviem, ktorý z tých dvoch referujúcich by možno na to mohli zareagovať, možno obidvaja. Máme rôzne sa správy, analýzy. Niektoré vychádzajú napríklad z toho, že počet problémov ustúpil, iní zasa uvádzajú, že pokiaľ ide o intenzitu samotnú týchto problémov, že to dokonca narástlo, že napríklad e, Úrad pre bezpečnosť mimovládnych organizácií nahlásil 47-percentný náraz problémov, pokiaľ ide o bezpečnosť ako vy hodnotíte otázku bezpečnosti v krajine a myslím si, že aj tu konkrétne ide o to, že ktoré z týchto problémových situácií sú začlenené do takéhoto vyhodnocovania. Napríklad tie, ktoré sa udiali na úrovni afgánskych bezpečnostných zložiek a občanov Afganistánu, či sa to takisto ráta do tejto štatistiky alebo nie. Čiže ako z vášho uhla pohľadu vnímate túto situáciu? Je to úbytok problémových situácií, alebo predsa len tu nastal práve nárast? Počet obetí zo strany e, afgánskej polície nenaznačujú náhodou to, že vlastne sa tu iba zmenila pozícia, kde, kde dochádza k takýmto stretovým situáciám a obetiam. Ďakujem veľmi pekne. Ešte niektorí z iných kolegov, ktorí by sa chceli vyjadriť? Nie, tak nech sa páči, pán kolega. Máte slovo. Dobre, takže ja začnem, pokiaľ ide o personálnu otázku. To je vysocne špecializovaná misia a sústredíme sa iba na konkrétne manažmentové školenia. A my vlastne, treba povedať, že máme zhruba 400 medzinárodných a 200 miestnych zamestnancov na tej medzinárodnej úrovni máme iba skúsených policajných úradníkov alebo prokurátorov alebo odborníkov z oblasti ľudských práv. Takže toto, to moje vyhodnocovanie situácie je také, že máme správne obsadenie personálne, máme kapacitu vysporiadať sa s týmto, školen, týmto programom školenia na úrovni manažmentu a pokiaľ ide o špeciálne problémy pokiaľ ide o tú misiu ako takú, tak som bol prekvapený vidieť, že ľahko nájdete ľudí, ktorí chcú ísť do Afganistanu a napriek tomu, že tá otázka bezpečnosti je skutočne vážna v tejto situácii a je to relatívne ľahké nájsť skutočne kvalitných ľudí, ktorí by prišli Takže som rád, že máme veľmi skúsených, vzdelaných policajtov vo všetkých oblastiach a takisto máme aj expertov v oblasti ľudských práv a prokuratúry, kde môžeme skutočne pokryť tie miesta, ktoré sú potrebné pre riešenie situácie v Afganistáne. Pokiaľ ide o koordináciu, tam som už povedal, že my pracujeme skutočne veľmi rušnom prostredí, máme tu veľa medzinárodných organizácií aj me- a Máme špeciálny koordinačný mechanizmus v Afganistane, ktorý koordinuje ďalší rozvoj polície. Je to špeciálna policajná rada, ktorá vlastne koordinuje celý vývoj. A vlastne zastrašené to pod ministrom vnútra. Máme sekretariát, kde je administratívna rada. Tam máme aj jedného predstaviteľa našej misie. Ja by som to teda vyhodnotil tak, že to relatívne dobre funguje. Mohlo by to samozrejme fungovať aj lepšie, ale tá podpora koordinácie zo zahraničia je dosť problémová, ale máme na to mechanizmus a myslím si, že tento mechanizmus sa vlastne stále zlepšuje a som si istý, že nakoniec budeme mať aj na úrovni koordinácie skutočne uspokojivé výsledky. A pokiaľ ide o NATO, tak treba povedať, že aj NATO má viacero rád takisto a to sú všetko vlastne členovia v rámci tejto koordinačnej rady, ktorú máme a treba povedať, že jedna z hlavných inštitúcií pre rozvoj je práve NATO a potom máme ešte teda Európsku úniu a máme mesačné, ale aj každodenné kontakty medzi týmito dvomi inštitúciami, pokiaľ ide o spoluprácu. Takže ide nám o to, aby sme nerobili paralelne to isté. Doplňame sa, koordinujeme našu spoluprácu. A pokiaľ ide o rozšírenie tej misie aj nad rámec toho konca mandátu, ktorý tu máme, ja som skutočne rád, že členovia Európskeho parlamentu chcú, aby pokračovala táto misia a predovšetkým pokiaľ ide o ďalšie posledenie právneho štátu. Je to skôr technická otázka, ako to bude ďalej fungovať, teda po tom roku 2016, či to bude fungovať ako tá misia aj naďalej, ale bude, alebo to bude zastrešené pod nejakými inými inštitúciami, ako delegácie Európskej únie. Takže môžeme o tom diskutovať, môžu o tom diskutovať vlastne členovia v jednotlivých výborov. A bezpečnostná situácia to je takisto niečo, čo nás veľmi zaujíma. Členské štáty samotné nám hovoria, že pracujeme v skutočnom nepriateľskom prostredí a to, čo robíme, musí byť čo možno najbezpečnejšie, ako sa to len dá. Ako predstaviteľ tejto misie, to je jedna z mojich hlavných predstavi, my priorit, že keď moji ľudia idú každý deň do práce, tak moja hlavná priorita je, aby sa po rannom pustení sa do práce vrátili bezpečne domov. Pokiaľ ide o tú bezpečnostnú situáciu, tak ako ju máme v Afganistane, tak tá je jednoducho stále tá istá. Robíme každodenné vyhodnocovanie tejto situácie, robíme to spoločne s ICEFom a robíme takisto a, a spolupracujeme aj s tajnou službou Afganistanu. pokiaľ ide o to množstvo tých konfliktných situácií, nepovedal by som, že sa tento počet že tento počet by stúpal, ale to, čo my vyhodnocujeme, je vlastne to, že tá situácia bezpečnostná je skutočne veľmi komplexná a komplikovaná a napríklad budúci rok na prezidentské voľby, to je jedna z vecí, ktoré treba spomenúť. Ďalej, civilná občanská spoločnosť, Tí sú, táto je jednoducho vystavená viacerým e, problémom, my svoju úlohu sa snažíme plniť a treba povedať, že Afgánci sú skutočne zodpovední za svoju bezpečnosť, ale ak sa pozriete na úlohu armády, tak treba povedať, že eh, no a tej, pokiaľ ide o túto úlohu, tak prichádzame o veľa vojakov a policajtov. Napríklad minulý mesiac prišlo o život skoro 200 policajtov. Takže vidíme, že tieto incidenty sa jednoducho regionálne. Teda vidíme tu odchylku, už sa, ne, už sa neútočí na vojakov, ale útočí sa na policajtov. Ide tu o riešenie situácie s povstalcami a, a treba povedať, že častokrát prídeme o našich vojakov a policajtov, takže treba to takisto povedať. To je jedna vec. A druhá vec, že policajti sa že sa tu útočí skutočne na policajtov, na kontrolných staniciach, tam, kde sú policajti vystavení takýmto útokom. A prichádzame o veľa policajtov takmer každý deň. Vyhodnocujeme túto situáciu z našho vlastného uhla pohľadu, teda z oblasti civilistov a aj tie mimovládne organizácie, ktoré sú v Afganistane. Snažíme sa uh, situáciu riešiť, ale tá sa zhoršuje pretože sa tu útočí tak na armádu, ako aj na políciu a pravdepodobne potom tie útoky budú presmerované na civilistov. Takže to je niečo, čo nás nepokojuje a pokiaľ ide o našu misiu, tak sa snažíme urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili čo možno najväčšiu mieru bezpečnosti. Teda myslím, že to sú odpovede na vaše otázky. Ak by som ešte ja mohol, hovorí pán Haber na tú prvú otázku, na vašu otázku, pán predseda. Samozrejme, tam ešte ten kontrast medzi tými 400 medzinárodnými pracovníkmi, ktoré boli schválení pre misiu a realitou teda 300 pracovníkov. Ale toto je realita, ktorá súvisí s procesom náboru. Ak teda pracovník odíde z misie e, buď plánovanie alebo neohlásenie z rodených alebo iných dôvodov, musíme e, čakať na ďalšiu výzvu. A tieto výzvy sú len 4 do roka, takže my teda túto výzvu vypíšeme, členské štáty majú určitý čas, aby si vybrali kandidátov z vlastných policajných zborov alebo súdnictva, potom e, musia podať žiadosť, musí byť urobené interviu, výberové konanie a samozrejme títo ľudia potrebujú čas, aby sa presunuli do Afganistanu a potom jednoducho, aby sa zapracovali na tom mieste. Takže 350 e, je zhruba takéto optimum, ktoré v tejto misii môžeme mať. Zároveň e, musím povedať, že Áno, v každom e, košíku máte pokazané jablka, ale táto misia je obsadená kvalitnými ľuďmi, veľmi motivovanými ľuďmi a myslím si, že podobne ako v prípade misie Líbii, v Líbii, to sú ľudia, ktorí sú e, e, veľmi zapálení pre tú prácu, veľmi tvrdopracujú, chcú tam byť. Takže personálne obsadenie e, v tomto prípade, chvala Bohu, nie je najväčším problémom. Ďakujem pán Pičulár. E, neviem, či je tu chorvátske tlmočenie, takže budem hovoriť po anglicky. Je to prvýkrát teda, e, čo sa zúčastňujem diskusie v Európskom parlamente. E, podporujem veľmi tú prácu pána, pána Rogana. To, čo robíte v Afganistane, je veľmi zodpovedné. Pár slov o príspevku mojej krajiny ako krajiny, ktorá vlastne prešla v minulosti konfliktom. Od roku 2013 sa Chorvátsko zúčastnilo celkovo na 12 mierových operáciách a misiách, ktoré viedli Spojené národy e, NATO a EÚ. A samozrejme misia v Afganistane je bez pochyby tá najpozoruhodnejšia. Keď e, prevzalo NATO velenie v roku 2003 nad týmito operáciami, tak vtedy začala formálne eh, chorvátska účasť. Eh, v decembri 2010 chorvátsky parlament eh, schválil navýšenie vojenského kontingentu Chorvátska na z 320 na 350 vojakov. A momentálne operujeme na severe, podporujeme, poskytujeme pomoc mnohým brigádám afgánskej národnej armády. Od roku 2003 a pôsobí teda náš e, kontingent e, v Afganistane. Okrem toho, členové našich ozbrojených síl sa zúčastnili množstva humanitárnych aktivít, napríklad e, poskytli viac než ton školských, tonu školských materiálov v Kábule a takisto aj zimné oblečenia a deky pre sirotince Chorvátsky parlament, novozvolený e, e, chorvátsky parlament očakávame, že aj po roku 2013 schváli ďalšie pôsobenie chorvátskeho kontingentu a e, ale e, počet e, nasadených vojakov bude zrejme znížený. Predtým, ako sa Chorvátsko stalo plnohodnotným členom EÚ, minulý týždeň sa zúčastňovali na, zúčastňovalo na misii Europolu. Na záver chcem povedať, že Chorvátsko je krajinou, v ktorom, ktoré sa uskutočnilo mnoho mierových operácií a misií, ale Chorvátsko teraz začína zohrávať pozoruhodnú úlohu v regióne, v ktorom pôsobí a Chorvátsko samozrejme sa musí eh, spamätať z obdobia, kedy bolo obeťou agresie a e, takisto v rámci mierovej operácií koordinujú aktivity s inými západo-balkanskými krajinami v záujme stability um, regiónu a týka sa to aj Afganistánu a celej Strednej Ázie. Je potrebné uh, posilňovať spoluprácu v záujme bezpečnosti nielen v tomto regióne, ale aj v srdci Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Uh, nemáme chorvátske tlmočenie, zrejme, ako ste povedali, je to tak? No to sa mal zabezpečiť asi ja, hovorí pán predseda. No, dobre, ďakujem pekne. Kto sa ešte chce vyjadriť k tejto téme? Ešte dovolte povedať jednu vec, ktorá s týmto súvisí. Čo sa týka poznatkov a e, spravodajských služieb, táto misia, ktorá je veľmi exponovaná, ktorá pôsobí v prostredí, ktoré je nebezpečné. E, určite máte nejaký spôsob získavania spravodajských a iných poznatkov. Ehm, vy ste priamo v teréne a to vám umožňuje získavať určité informácie. A bruselské štruktúry vám poskytujú ehm, analýzy alebo hodnotenie zo strany členských štátov alebo ehm, získavate poznatky z iných zdrojov, opierate sa o tieto hodnotenia. Keby ste nám mohli o tom viac poverať Ďakujem. Ako som už povedal, bezpečnosť je jednou z najvyšších priorít na našej strane a e, samozrejme to súvisí s schopnosťou získavať riad, e, riadne a spolehlivé informácie a analyzovať tieto informácie. A som veľmi rád e, tomu, ako veci fungujú. E, v Afganistane máme veľmi dobré bezpečnostné oddelenie, ktoré pracuje dennodenne. E, s, máme spoločné analytické centrum s delegáciou EÚ a pracujeme absolútne integrovane s ISEFom v rámci NATO a takisto máme prístup k spravodajským informáciám NATO, v NATE a, a podobne. My teda poskytujeme naše spravodajské informácie im. Denodene komunikujeme s Bruselom a s bezpečnostným oddelením v Bruseli. Takže v skratke musím vyjadriť potešenie nad tým, ako to funguje pokiaľ ide o e, spravodajskú činnosť a informácie. A my sme tými hlavnými aktérmi, ktoré, ktorí majú prístup k aj policajným informáciám, sme v denodennom kontakte s afgánskou spravodajskou službou. Oni majú dva spravodajské služby, jedna pôsobí v rámci policajného zboru a druhá, e, s ktorou tiež e, spolupracujeme, pôsobí v rámci ministerstva vnútornej bezpečnosti. Aj keď e, tieto veci nie sú jednoduché, ale musím povedať, že z hľadiska analytického a z hľadiska zberu a výmeny informácií sú tieto veci robené veľmi dobrým spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. Ešte niekto ďalší by sa chcel vyjadriť, prosím? Ďakujem vám páni za vaše príspevky. Zostaneme v kontakte, pretože budeme pripravovať e, misiu, ktorá sa má oskutočiť na konci októbra, ak e, teda budú e, vytvorené vhodné podmienky. Stretneme sa v Kábule a chceme tiež navštíviť miesta v rôznych provinciách, skôr v tých kľudnejších oblastiach alebo bezpečnejších oblastiach. Takže ešte raz ďakujem za to, že ste medzi nás páni prišli a ďakujem vám za vaše príspevky. No a teraz si urobíme krátku prestávku. Očakávame príchod španielského ministra. Bien. Eh, c'est au titre. Bien, mesdames et messieurs, chers collègues. Dobre dámy a páni, vážení kolegovia a kolegyne, sme naozaj veľmi poctení, že medzi nás zavítal eh, spolu s predsedom výboru pre zahraničné veci pán Brunes Eulate, španielský minister obrany. Vítajte, pán minister. Ďakujeme vám za vašu návštevu. V rámci prípravy samitu, e, decembrového samitu, ktorý sa bude zaoberať otázkami obrany, sme pozvali niektorých ministrov obrany e, členských štátov do parlamentu, e, napríklad vášho francúzského kolegu, talianského kolegu, ktorí tu už boli po lete e, sem príde váš belgický a holandský kolega. Sme veľmi radi, že ste prijali naše pozvanie. Chcel som na to upozorniť, pretože my pozývame veľa ministrov a ich odpovede, respektíve neodpovede, jasne ukazujú alebo poukazujú na úroveň e, záujmu, ktorý európske štáty venujú aspektu obrany. E, a vidím, že vy e, tieto veci beriete veľmi vážne. Nie je žiadnym tajomstvom, že Európsky parlament a jeho väčšina má ambiciózny postoj ohľadom európskej politiky, obranej politiky. Každoročne vypracúvame správu, ktorá sa môže byť za trošku avangardnou e, z pohľadu niektorých členských štátov EÚ, ktorá sa venuje otázkam spolupráce, budovaniu kapacít, operatívnym aspektom, bezpečnostnej politike a takisto aj otázkam uplatňovania Lisabonskej zmluvy. Želeli by sme si, aby oktobrová rada, eh, prepačte, decembrová rada sa venovala realizácii ustanovení Lisabonskej zmluvy, ktoré sa týkajú európskej obrany. Máme tu e, množstvo rôznych nástrojov, ktoré už máme k dispozícii a my ako poslanci sa domnievame, že možno nie sú využívané tak, ako by mohli byť. Okrem iného vieme a sme si toho vedomí, že sú tu určité rozpočtové ťažkosti, ktorých sa ocitla väčšina členských štátov členské štáty budú ťažko navyšovať rozpočet na obranu, pretože ono skôr tá tendencia je znižovať výdavky, znižovať rozpočty vzhľadom na existujúce obmedzenia. E, toto je e, obzvlášť pravdou e, v Španielsku a chceli by sme vedieť od vás, ako vníma vaše ministerstvo tento vývoj súvisiaci s výraznými rozpočtovými obmedzeniami a škrtmi. A tiež ako ehm, napríklad my máme na francúzskej úrovni ehm, tzv. bielu knihu a chcem sa opýtať, ako sa ehm, v otázkach obrany postupuje Vzhľadom na súčasné rozpočtové obmedzenia už 10 rokov sa venujeme e, otázkam bezpečnostnej politiky. Došlo zo strany členských štátov k určitým rozpakom alebo váhaniu a teraz je čas, aby sme potvrdili našu ambíciu venovať sa vážne otázkam spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky, napriek existujúcej skepsii, pokiaľ ide o vnímanie európskych politikov alebo Európskej únie. Ak sa opýtame verejnosti v ktoromkoľvek členskom štáte, v akej oblasti by si občania želali, aby Európska únia zohrávala väčšiu úlohu, tak je to obrana, bezpečnostná politika a diplomacia. Toto sú odpovede, ktoré rezonujú veľmi často a takto to vnímajú euró, európsky občania, že toto sú tie veci, kde by, ktoré by sa mali e, intenzívne riešiť na európskej úrovni. Takže toto je oblasť e, našej zodpovednosti, našich kompetencií a preto musíme byť v tejto oblasti ambicioznejší. Chcete niečo dodať? Chcel by som len privítať, privítať pána ministra, teším sa na to, čo nám povie a bez pochyby budem mať nejaké otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán predseda výboru pre zahraničné e, záležitosti a vážený pán predseda e, podvýboru pre bezpečnosť a obranu. Ctení poslanci, vo svojom úvode pán Danžan e, dnes popoludne spomenul veľmi významné udalosti v Európe, v našich štátoch významné z hľadiska ehm, ďalšieho výhľadu, pohľadu Európy. I hneď e, na začiatku by som chcel zdôrazniť, že pre mňa je obrovskou cťou, že sa môžem zúčastniť schôdze dvoch výborov Európskeho parlamentu. To je e, e, moja prvá takáto príležitosť predstúpiť pred vás a práve ja by som vám mal poďakovať za pozvanie na dnešné stretnutie, za možnosť približiť vám stanovisko e, Španielska e, Otázka, ktorá nás všetkých znepokojuje. Je to otázka bezpečnosti a e, obrany, najmä s prihľadnutím na celkovú situáciu v Európe Máme pred sebou veľmi veľa úloh, ako ste správne poznamenali, pán predseda, ale chcel by som e, začať e, to na optimistickej note. Bez ohľadu na všetky kritické e, poznámky, Európska únie je nepochybne úspešným príbehom. Každý, ktorý príde sem poprvýkrát a uvidí túto ilustráciu e, obrovského e, e, politického projektu v tejto hmotnej forme, je o tom presvedčený. Samozrejme, okrem moci sú tu aj určité slabé stránky, predovšetkým Eh, v oblasti bezpečnosti a obrany a eh, je našou spoločnou zodpovednosťou, aby sme to riešili eh, rozhodne a na základe presvedčenia o tom, že títo úlohy už nesmeme odkladať do budúcnosti, tak ako sa to častokrát stáva v prípade e, politických problémov, či už v Európe alebo v jednotlivých štátoch. A preto z tohto dôvodu som e, pevne presvedčený, že naša bezpečnostná a obranná politika musí zohrávať e, významnú úlohu e, v celkovej európskej politike. Som o tom presvedčený už nejaký čas a podľa mňa tento parlament by mal trvať na ďalšom rozvoji tejto politiky s tým, aby zohrávala väčšiu e, úlohu a sa tešila väčšej e, kredibilite. E, vo svete, ktoré sa veľmi rýchlo mení, je treba mať určité odstrašujúce prostriedky. Títo zmeny sa dejú veľmi často, dokonca každý týždeň a sme vystavení novým nebezpečenstvom a rizikám, ktoré vôbec neexistovali pred 5 rokmi. Nemusím vám všetkým vysvetľovať, ako sa Európa e, vyvíjala, ako vznikla. Nepochybne integračný proces e, sa začal po jednom z naj, e, jednom najhorších konfliktov v dínach ľudstva. Ale nezabudajme aj na ďalšie zdroje Európskej únie, volanie po pardon, Európske e, spoločenstvo uhlia a e, ocele e, sa zradilo po konfliktoch druhej svetovej vojny s tým, aby sa takéto kataklizmy neopakovali, ale aj zároveň s tým, aby Európa sa dostala na vedúce pozície v celom svete. Totiž mm, historický význam Európy sa netvoril ako súčasť politickej stratégie. E, vyvi, vyvíjal sa e, nejaký čas neprežil, ale e, rozbehol sa určitý proces. Európske obranné spoločenstvo je slabé. Je iba vo svojich začiatkoch. Po svojom bojím, vo svojom úrade roka pol, e, predtým som bol e, e, štátnym tajomníkom na ministerstve obrany počas 4 rokov a veľmi ma znepokojovalo, že sa stále nedostával pokrok. O to viac, keď zohľadneme tú skutočnosť, že naši partneri počas celého obdobia po druhej svetovej vojne E, sa teraz e, divajú aj iným smerom, nielen cez Atlantik. Takže tu máme pred sebou určitú príležitosť a musíme ju využiť. Počas roka a pol som sa zúčastnil viacerých schôdzí ministrov obrany v Európe v e, kontexte budovania spoločnej politiky a bol som svetkom e, mimoriadných udalostí e, určitých krokov, ktoré sa robili pri e, vytváraní určitých bojových skupín. Ide o úlohu všetkých európskych štátov. Sú tu aj niektoré menšie úlohy súvisiace napríklad s financovaním. A bol som svetkom toho, ako jeden členský štát odmietol eh, navýšenie rozpočtu pre určitý smer európskej obrany. A napokon eh, hovoríme o smiešných čiastkach. To by sa asi nemohlo stať v tomto parlamente, ale takéto veci sa stávajú inde. Súvisí to s určitými problémami, ktoré mm, eh, majú svoj zdroj e, vo e, vnútroštátnej politiky. E, nechcem vyznieť príliš pesimisticky, skôr som sa stal väčším realistom, pokiaľ ide o manévrovací priestor, ktorý máme pred sebou. Došlo aj k určitým pozitívnym posunom počas ostatných rokov. Je to naša podpora realizácie medzinárodných operácií, Mám na mysli e, predovšetkým operáciu Atalanta. Myslím si, že tu sme v skutku preukázali, e, e, čoho sme e, schopní pri pobreží Somálska. Boli sme napomocní aj v Mali. A zistili sme napokon, ktoré oblasti nás najviac znepokojujú. A, a na základe tohto sa domnievam, že predstava o obrane ako o spoločnej zodpovednosti na určitých e, e, e, bojiskách vo svete predstavujú zaujímavú koncepciu a môžu byť východiskom pre rozvoj našej politiky a by sme si mohli veľmi dobre spoločne spolupracovať pri riešení istých konfliktov. Čo sa týka misie Atalanta, boli sme svedkami viacerých úspešných zásahov proti prvkom, ktoré ohrozujú stabilitu po celom svete. Mám na mysli boj proti piratstvu. A počínali sme si tak dobre, že nedošlo e, k žiadnym ďalším únosom plavidelu. Treba však vedieť zohrávať aj iné úlohy, e, snažiť sa pôsobiť proti zdrojom uvedených problémov, napríklad boj proti chudobe. Ako minister obrany musím sa samozrejme sústredovať na obranu, ale e, vznikajú aj určité nežiaduce dôsledky, E, napriek tomu, že musíme e, sa venovať výsledkom, treba e, riešiť aj zdroje problémov. V Španielsku hovoríme o prepojení medzi Atalantou a kop Nestor v prípade Somálska. Podľa mňa je to skvelý nápad, nápad použiť spoločný prístup v prípade operácií, ktorá pozostáva z troch častí. Španielsko je odhodlané podporovať naďalej túto operáciu a myslím si, že to by malo byť zdrojom hrdosti pre všetkých Európanov. E, tá skutočnosť, že sme si úspešne počínali v oblasti, kde sa úspech len ťažko dal predvidať. Spoločná e, obranná a bezpečnostná politiky, politika prepačte, je súčasť našej vonkajšej politiky. E, to znamená, že musíme mať spoločnú zahraničnú, prípadne vonkajšiu politiku a Stále som v kontakte so svojimi kolegami z ministerstva zahraničia e, a prípadne s e, vedúcimi predstaviteľmi štátov, e, vždy, keď je to možné. A samotná skutočnosť, že nemáme spoločnú európsku politiku, E, znamená, že chýba nám aj náležitá e, vhodná e, obranná politika. Čo potrebujeme na to, aby sme mali spoločnú politiku? Predovšetkým zmysl pre vedenie vodcovskú úlohu. Spomínam si, že v čase, keď som pôsobil ako štátny tajomník pre otázky bezpečnosti, E, išlo nám e, o posilnenie e, spolupráce medzi policajnými zložkami a súdnictvom to bolo e, veľmi aktuálne, pretože e, predtým e, existovali určité prekážky, ktoré súvisia so štát, národnou zvrchovanosťou. Samozrejme, v každej, v každej krajine sú isté bezpečnostné problémy a každá krajina má svoju vlastnú pôsobnosť. Chcel by som však vysleť jasný signál, uviesť, že najlepšie dokážeme prispieť k spoločnej bezpečnosti je to, že zaistíme vlastnú bezpečnosť. Je to určitý trend eh, dúfať, že naše bezpečnostné problémy vyrieši niekto iný. Avšak eh, eh, reťaz je iba natoľko silná ako najslabší článok. To znamená, že musíme sa chopiť vlastnej zodpovednosti za bezpečnosť a až potom budeme vedieť prispieť k spoločnej bezpečnosti podľa môjho názoru e, tento problém dva, dve strany. E, členské štáty Európska únie e, sa, sú navzájom prepojené, má svoje vlastné charakteristiky, zvláštnosti. Je to dvojaká kríza. V Európe čelíme veľmi závažnej hospodárskej situácii a to brzdí našu schopnosť konať spoločne takmer všetky členské štáty škrtia výdavky aj Španielsko prežíva veľmi závažnú hospodárskú krízu, i keď sa domnievam, že sme sa postavili čelom e, voči tejto kríze a že ju zdoláme. To však e, e, ovplyvnilo aj obrannú politiku. Vždy sme museli uplatňovať v sfére obrany strategický prístup, v opačnom prípade by sme iba reagovali na udalosti, čo je nepriateľné nie je jednoduché e, e, pokračovať v tejto politike, pretože e, politické rozhodnutie, zásadné rozhodnutie treba príjmať a realizovať veľmi promptne. Rada v decembri bude musieť posunúť dopredu európsku obranu a zobrať na seba viacročné záväzky. Čo to znamená? Znamená to plány viacročných výdavkov Znamená to, že obranná politika, financovanie obrannej politiky musí byť e, e, v stredobode pozornosti všetkých zainteresovaných. Spoločné e, využívanie zdrojov samozrejme je z hospodárskeho hľadiska svoj význam, avšak musíme mať niečo, čo dokážeme spoločne využívať a osobitne sami o sebe členské štáty e, to nedokážu. E, tu e, nie je otázka hospodárskej teórie. A samozrejme, ak nemáte dostatok prostriedkov v rozpočte na vlastnú obranu, je iba málo pravdepodobné, že budete vynakladať prostriedky na spoločnú obranu, na obranu iných. E, treba iba e, dúfať, e, že sa uplatní prvok veľkorysosti a že sa spoločné zdroje sa použijú tam, kde sú potrebné. Ak sa zamyslíme o tom, akú úlohu E, má a aké miesto má Európa, zistíme, že sa nachádzame v jednej z najnestabilnejších častí sveta. A chcel by som e, jasne povedať, že v tomto novom svete, kde existujú obrovské a mocné štáty, ktorý, e, ktoré neboli tu pred 20 rokmi, títo štáty a mocnosti trpia vnútornou nestabilitou, ktorá sa môže vyvážať von. A preto musíme byť e, veľmi odvážni e, a postaviť sa čelom k tejto realite. Poviem vám to, čo robíme v Španielsku. Máme stratégiu národnej bezpečnosti. E, musíme E, e, vnímať e, skutočnosť, fakty a nie to, čo by sme chceli vidieť. Túto stratégiu sme odsúhlasili na základe spolupráce s hlavnými opozičnými stranami. A v súčasnosti táto stratégia vyžaduje, aby sme urobili širšiu reorganizáciu, aby sme prehodnotili realitu. Ozbrojené e, sily Španielska e, sú súčasťou e, európskych dohôd. Veľmi dobre však poznáme rizika a hrozby a s prehľadnutím na všetky tieto skutočnosti treba pripraviť novú stratégiu. Nejde o jednoduchú úlohu, dovolím si extrapolovať tento príklad na celú Európu. Európa má spoločné záujmy, i keď medzi jednotlivými štátmi sa títo záujmy niekedy lišia. Niektoré krajiny majú e, väčší potenciál v istých oblastiach, než ostatné máme obranný priemysel, ktorý je životne dôležitý pre obranu ale je veľmi dôležitý pre hospodárstvo a jednotlivé priemyselné odvetvia jednotlivých štátov. E, e, tento priemysel vytvára pracovné miesta a e, pôsobíme Teraz e, v období hospodárskych e, e, kríz a bez takejto vodcovskej úlohy ťažko zdoláme krízu. Naši vedúci predstaviteľi by mali byť veľkorysejší. Myslím si, že dôležitou charakteristikou vodcovstva je schopnosť veľkorysosti, altruizmu a neopačne. Pretože opačný prístup znamená nedostatok vodcovstva, a spôsobujú nedôveru predovšetkým na strane najmocnejších štátov Európy. To znamená, že treba hľadať takéto vodcovské osobnosti. V súčasnosti prebiehajú e, diskusie v parlamente a v komisii diskusiu o tom, e, o čom sa bude rokovať na rade v decembri. Títo diskusné materiály vychádzajú z toho, čo je schopné a nie e, z toho, čo je možné. Ak určité predstavy sú schopné, potom e, sa domnievam, že sa budú môcť premeniť na realitu. V opačnom prípade sa tak nestane. a naše inštitúcie musia mať možnosť e, e, sporehnúť sa na štáty, na e, národnú zvrchovanosť a veľmi ťažko sa to pohne, ak to neurobíme spoločne. To isté hovorím aj členom komisie počas našich rozhovorov musíme e, prepracovať európsku bezpečnostnú e, stratégiu, tak ako to robíme v Španielsku a nesmieme e, nevyužiť túto skvelú príležitosť v decembri. Musíme prepracovať stratégiu, musíme mať záväzný dokument, ktorý odsúhlasia všetci. A tento proces nebude jednoduchý. V každom prípade nebude možné ho pripraviť, ak sa o to nepokúsime. To znamená, že ako dokážeme získať dostatok finančných prostriedkov. Mm, to je otázka eh, národnej zvrchovnosti a vnútroštátnych rozpočtov. Možno, že sa to na prvý pohľad zdá nevhodné, zvláštne, ale ja som e, požadal, aby výskum v oblasti obrany, e, výskum a vývoj v oblasti obrany sa zahrnul do súčasných predstav o technológiách, ktoré treba ďalej e, vyvíjať. V opačnom prípade nebudeme mať dostatok prostriedkov, ktoré sú potrebné pre operačné schopnosti obranného sektora, pre E, príslušný e, obranný priemysel pre e, udržanie európskej zvrchovanosti. V opačnom prípade budeme nekonečne dlho závislí od jednotlivých štátov a určite viete, koho mám na mysli. Chcel by som sa dotknúť aj otázky európskej, európskeho obranného priemyslu. Historicky je prepojený s vnútroštátnym potenciálom ja som tiež spôsobil aj v obrannom priemysle, e, kde sme spolupracovali s e, Spojeným e, kráľovstvom, Talianskom, Francúzskom. Venovali sme sa mimoriadne potrebným technologickým zbraňovým systémom. Išlo o súkromnú firmu, ale som sa presvedčil, nakoľko je to zložitá úloha, najmä v prípade spoločného kapitálu. E, E, e, ako sa rozhodnúť, kde e, priemysel musí mať svoju základňu v Európe. Je to zložitá úloha, ale neviem si predstaviť možnosť vývoja a rozvoja európskeho priemyslu. bez spoločného využívania kapacity. E, je možné využívať existujúce priateľské vzťahy, ale mali by sme byť dostatočne rozumní na to, aby sme e, vedeli sa vzájomne spolahnúť jeden na druhého. Čiže niekto e, musí ustúpiť s tým, aby jednotlivé štáty e, nemuseli e, iba požadovať e, dodávky z nejakého štátu. Obranná, obranný priemysel je mimoriadne sporný, najmä v Španielsku. I keď treba povedať, že generuje 3 eurá na 1 euro e, investícií, takže z priemyselného a hospodárskeho hľadiska obranný priemysel je mimoriadne dôležitý prvok e, španielského hospodárstva. Nehovorím to e, len tak. Je to totiž dôležité pre samotné odvetvie, ale aj pre hospodárstvo ako také. Čiže má to dvojakú úlohu v oblasti národnej obrany a hospodárstva ako celku. V Španielsku, ako v každom inom štáte, existuje politická opozície a ťažko sa vytvára integrovaná mm, obranná e, e, kapacita, ktorá by sa dala použiť aj mimo Európy. Je to obzvlášť dôležité s prihľadnutím na súčasné hospodárske ťažkosti ako e, neustále opakujem na všetkých stretnutiach, kde e, mám možnosť e, viedriť sa, tak ako tu, hovorím to počas stretnutí so svojimi rezortnými kolegami v Európe. A musím sa tu zopakovať. Moji kolegovia sa snažia ísť príkladom. A ten príklad spočíva v tom, že tí mocnejší by mali e, umožniť tým slabším, e, e, aby sa vyveli ďalej, nesmieli by ich rozdrviť. Väčšie, silnejšie štáty majú takúto možnosť a toto je moje posolstvo, ktoré by som chcel tu viedriť to vyzerá ako nejaký citát z filmu. Áno, plne s vami súhlasím v tomto smere. Takže ešte raz. December. Čo môžeme očakovať v decembri? Ide o veľa. Je možné, že pokročíme, e, pôjdeme dopredu, ale e, nechcem to opakovať, e, e, vyznieva to smutne, ale nie je vylúčené, že Európska rada nedosahne žiadny pokrok v tak životne dôležitej otázke. Ak sa to stane, to bude znamenať, že sme premrhali viacročnú prácu. A nezabudajme ešte e, jedno. Európska obrana, ktorá si zakladá na Spojených štátoch, Mm, si musí uvedomiť, že aj Spojené štáty čiere e, viacerým problémom. A obranný priemysel e, v Amerike e, pracuje predovšetkým pre Pentagon, ale teraz sa Amerika ocitla v hospodárskych a finančných ťažkostiach a zistujú, že ich priemysel neschopné konkurovať v zahraničí. Ak sa to stane v Európe, to znamená, že ani my nebudeme schopní konkurencie. Takže potrebujeme viac a viac vodcovstva v oblasti obrannej politiky, aj pokiaľ ide o našu schopnosť e, e, sklbiť naše sily a konať spoločne e, v snahe vytvoriť konkurencieschopný priemysel. Ďakujem. Monsieur le ministre, merci pour cette présentation extrêmement. Ďakujeme veľmi pekne. Pán minister, ďakujeme za skutočne veľmi bohatú inform- prezentáciu na informácie. Prezentovali ste vaše skúsenosti. Ešte jedna otázka, to som nespomenul. Vy ste vlastne pracovali na sekretariáte pre obranu v Španielsku v 90. rokoch a Chcel som sa preto aj spýtať, aký tu bol ten vývoj od tej doby vlastne do dneška, ale vy ste na to aj odpovedali, síce trochu pesimisticky, ale aj realisticky, takže to nebolo až tak povzbudivé. Predsa len ten pokrok je veľmi pomalý a je dôležité vnímať to v kontexte určitej perspektívy, tú európsku obrannú politiku, treba vnímať aj v kontexte iných politík, že nemôžem mať príliš veľké požiadavky. Ja samozrejme oceňujem vašu poznámku, ktorá sa týkala poolingu a sharingu. To je síce pekný koncept, ale neznamená to celé nič, ak to neprepojíme nejako na konkrétne skutky. Na to potrebujeme ale kapacity a súčasná tendencia je taká, že o kapacity skôr prichádzame a nie, že by sme ich teda posilovali. Čo teda potrebujeme? Potrebujeme projekt, ktorý by bol realizovateľný, ale na to potrebujeme zase špecialistov, ktorí presne vedia, o čo ide. Takže pokiaľ ide o tie záväzky Španielska v kontexte viacstrannej spolupráce, na ktorej participuje Španielsko, tam je Taliansko, Polsko, Španielsko a Nemecko, teda tieto krajiny vlastne realizujú spoločne spoluprácu a dalo by sa povedať, že sú takými priekopníkmi. Vedeli by ste nám niečo ohľadne tejto politiky ešte niečo povedať, nejaké konkrétne informácie alebo prezentovať vlastnú skúsenosť. Je tu skutočne veľké množstvo otázok. Pán Tenok sa chce takisto spýtať otázku. Pán minister, máme čas až do 17, 17 do štvrt na 6. Takže ak nebude tu možnosť pýtať sa otázky, tak by som skutočne žiadal kolegov, aby sa pýtali veľmi stručne, aby sme našli čas aj na odpovede na tie otázky. Nech sa páči pán Sala Franka. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, ďakujem pekne, pán predseda. Hovorili ste tu o pesimizme, o realizme. Pán predseda, ja si veľmi dobre spomínam pán minister, že ste vlastne častokrát spomínali, ak to tak môžem na dnes nepovedať, o, hovorili ste o hymne F, eufórie. Takže je veľmi dôležité, aby sme sa skôr uberali touto vlnou, aby sme sa v budúcnosti snažili práve v tejto oblasti, práve v oblasti bezpečnostnej politiky, obrannej politiky zohrávať úlohu, čo možno toho najsilnejšie vo vzťahu k tým hrozbám, ktoré tu máme. Jeden z vašich kolegov, pán minister, uviedol, že že máme síce armády, ktoré nemajú síce nepriateľov, zase máme nepriateľov, ktoré nema, nečelia žiadnym e, armádám. Takže preto by som chcel povedať, pán predseda, že pokiaľ ide o našu spoločnú obrannú bezpečnostnú politiku, sú tu určité nedostatky, ale na druhej strane Spojené štáty americké majú menej vojakov ako my, ale my zase máme, máme oveľa viac ťažkostí, pokiaľ ide o napríklad presun, dajme tomu 5000 vojakov 55 výdavkov do obrany ide práve do personálu. V Spojených štátoch amerických to iba 35 a napriek tomu máme takéto ťažkosti. Takisto máme ťažkosti, pokiaľ ide o kompatibilitu taktických transportných vozidel, takisto máme problém, pokiaľ ide o e, ďalšie iné témy. Takže, vážený pán minister, konkrétna otázka. Aké sú vlastne tie poučenia, ktoré by sa dali vyvodiť napríklad z tej krízy v Mali. Ako vidíte vplyv Kataru? V tej katastrofálnej situácii v niektorých krajinách zohráva výnimočnú úlohu. V našom výbore pre zahraničné veci sme napríklad riešili aj otázku Egyptu. A tu skús, hovorili sme o skúsenosti, ktorú máme z Tuniska. E, vysoká predstaviteľka SVČ sa vlastne vyjadrila Hovorilo sa tu o finančných prostriedkoch Európskej investičnej banke, o nerefi- nerefinancovateľných e, platbách. Mali sme tu skutočne veľké podujatie, ale treba povedať, že keď sme vlastne dorazili na letisko do Tuniska, tak sme zistili, že minister zahraničných vecí a predseda vlády tam e, išli okolo s kufríkom, ktoré mali 50 miliónov dolárov a bolo by skutočne zaujímavé vedieť konkrétne informácie z vašej strany, ako vnímate vy túto situáciu, ako bude vyzerať tá situácia po tomto období, ako to vnímate a vyhodnocujete. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán Pasku. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel spýtať otázku, ktorá sa týka vzťahu medzi Európskou úniou a NATO. Teraz, keď Spojené štáty americké sú postihnuté škrtmi. škrtmi. Sú to veľké škrty alebo úspory, ktoré sa budú musieť robiť. A navyše ešte tu bude aj preorientovanie vlastne trhu na Áziu, pokiaľ ide o vzťah Európskej únie na tá, tento vzťah nadobudol na, na hodnote, alebo ako by sme mohli urobiť niečo v rámci Európskej únie, čo by skutočne bolo aj relevantné pre našu obrannú politiku v rámci NATO. A ďalšia otázka. Uviedli ste, že ministri a ľudia, ktorí vlastne participu, budú účastní na schôdzi na rade v decembri sa snažia pozrieť, aké riešenia sú tu schodné. Je niečo schodné vo vašom uhle pohľadu aj ako niečo, čo je akceptovateľné? Je pre vás schodné iba niečo, čo sa dá implementovať? pretože ja som bol rád, že som videl, že Španielsko sa vážne zamýšľa nad strategickou revíziou bezpečnostnej stratégie, čo vlastne z faktického hľadiska je niečo, čo tu máme už od roku 2010. Je to skôr taká byrokratická revízia toho, čo tu bolo v roku 2003 a medzičasom iste viete, že sa udialo veľa vecí od roku 2008 do dnešného dňa ako to, čo sa udialo medzi rokom 2003 až 2008, takže ak to bolo e, potrebné vtedy, tak to je pravdepodobne oveľa potrebnejšie ešte dnes. Áno, pán Lizik, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som chcel ešte nadviazať na to, čo povedal pán Pasku E, Chcel by som takisto niečo povedať, pokiaľ ide o ten vzťah Európskej únie a NATO, respektíve NATO a CSTP. V Španielsku je to takisto pravdepodobne predmet diskusie. Ako vnímate túto situáciu alebo tento vzťah strategicky e, o najbližších 20-30 rokov? Je už o tomto napríklad diskusia v Španielsku? A ak áno, aká je vaša vízia týchto vzťahov? ešte jedna maličkosť, ktorá skutočne je veľmi významná. Do akej miery je pre vašu vládu, pre vaše ministerstvo relevantné to, um, čo nazývame témom bezpečnosti, na, bezpečnosti internetu, kybernetickej bezpečnosti. Vieme, že sú tu stále útoky a sú stále bolestivejšie pre tých, ktorých sa týkajú. Aj v Európskej únii sme mali takýto prípad, kde jeden členský štát, išlo tu Estonsko, ktoré bolo napadnuté takýmto spôsobom, preto by som sa chcel spýtať, do akej miery je to relevantné pre španielsku strategického hľadiska a aké by to malo byť dôležité podľa vášho názoru pre Európsku úniu. Ďakujem pekne, pán Tenok. Ďakujem pekne, pán predseda, a srdečne vítam pána ministra. Tu som, tu som. Nebudem sa snažiť vás uh, tak, do, do také situácie, ako to bolo v minulosti, keď to bol Garcia Margajo, keď sme sa pýtali, keď sme hovorili o situácii k Gibraltáru, dostal sa to do novín, keď prišiel do parlamentu minulý rok. Spomenuli ste, spomenuli ste Atalantu, a ja som robil správu v rámci parlamentu, pokiaľ ide o africký roh a ja si myslím, že e, je to už skutočne veľký úspech, pokiaľ ide o boj proti pirátstvu. Prezident Somálska sa poďakoval Európskej únie, keď navštívil e, Európsky parlament pred pár mesiacmi. Ale je tu jedna oblasť, ktorá vlastne vychádza aj z tej otázky, ktorú sa spýtal vám Pasku a pán Lízek že či nejaká duplikácia aktivít z NATO, ktorá sa snaží robiť určitý obranný štít na oceáne, do akej miery my vyhodnocujeme možnosť nejakých paralelných aktivít, ako by sme sa mohli vyhnúť takémuto niečomu, ako by sme to vysvetlili našim voličom. A takisto, keď už hovorím o NATO, ako vaša vláda vyhodnocuje tie nepokoje a polarizáciu v Turecku, pokiaľ ide o stabilitu v rámci NATO. A takisto, ja som podpredseda rovnako ako aj pán Pasku, pokiaľ ide o parlamentné zhromaždenie za NATO. Hovorili ste o určitých rozpočtových škrtoch, obmedzeniach. Súhlasím s pánom Paskom, že európska politika je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o, tú reorientáciu na východnú Áziu a pokiaľ ide o určité zníženie obranného, obranného systému, ktorý tu máme. A ten pooling a sharing samotný ako taký nie je dostatočný, ak to nebudú finančné prostriedky na to, ktoré by sme takým spôsobom využili ale aké vidíte vy priority? Ja som s tým navštívil e, v kontexte spoločnej aktivity, ktoré máme v Španielsku. Ako vnímate vy tie snahy šetriť na to, aby sme skutočne mali viac finančných prostriedkov zo strany členských štátov a z rozpočtov, ktoré sú venované práve obrannej politike. Pokiaľ ide o Sýriu, aké má španielské stanovisko, pokiaľ ide o obnovenie toho embarga, embarga na zbranie, ktoré vlastne podporuje Spojené kráľovstvo, ako aj Francúzsko? Vidíte nejaké nebezpečie, pokiaľ ide o Irán a Rusko? Aspoň ja si myslím, že to bola hrozba, kde chceli rozmiestniť to rakiet. A ešte jedna vec, Španielsko zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o západnú Saharu a e, rovníkovej Gine. Aké dodatočné finančné prostriedky alebo skúsenosť môžeme vnímať zo strany Španielska, pokiaľ ide o podporu Francúzska v tejto oblasti, pokiaľ ide tú vzdelávaciu misiu na Mali? Ďakujem veľmi pekne, ctení kolegovia. Chcel by som vás požiadať, aby ste sa obmedzili skutočne iba na tie minuty, ktoré som povedal, pretože pán minister bude chcieť odpovedať a nakoľko máme veľa ľudí, ktorí sa prihlasili, tak mám obavu, že budeme mať málo času. Takže pani Kopa, ktorá, je, ktorá bude naša spravodajkynia, pokiaľ ide výročnú správu ohľadne bezpečnostnej politiky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem pekne za vašu víziu ohľadne bezpečnostnej stratégie Európskej únie, za to, že ste prezentovali aj víziu Španielska. Vieme, že Španielsko zohralo dynamickú úlohu na úrovni európskej bezpečnosti a obrany. A je takisto veľmi zaujímavé, že sme tu počuli z vašej strany to, ako vy vnímate tento nás, túto bu, bu, budúcu Európsku radu ako príležitosť, kde budeme môcť znovu hovoriť o otázke bezpečnosti a obrany. Takže problém je, že viacerí z nás sú dosť pesimistickí, pokiaľ ide o myšlienky súvisiace e, s tým, ako členské štáty chcú prezentovať svoje názory na Európskej rade. Vidíme, že tu je určitá tendencia v mene rady, v tom zmysle, že tie ambície budú skôr nízke, očakávania budú nízke a budeme sa sústrediť skôr na technické otázky a nie na základné otázky, ktoré treba prerokovať. Takže aký je váš názor? Aj vy ste pesimistické, lebo si myslíte, že ešte máme príležitosť zvládnuť jednotlivé rozdiely a dospieť k nejakým konkrétnym výsledkom. Po druhé, pre väčšinu z nás by bolo dôležité nehovoriť o nejaké bezpečnosti formou ad hoc každých 5-10 rokov, ale aby sme mali napríklad každých dvoch rokov určitú revíziu prehodnotenie európskej stratégie. Viete si to predstaviť? Pretože mm, ja si myslím, že to, čo sa týka tej diskusie ohľadne tejto témy, potrebujeme cestovnú mapu, potrebujeme benchmarky, takže na to, aby sme verejnosti celkom jasne ukázali, že mm, nemyslíme na obranu iba z času na čas, ale že to je skutočne našou prioritou, kľúčovou prioritou aj v časoch hospodárskej krízy a my na to myslíme. Dve krátke otázky. Pooling a sharing. Hovorili s... po diskusii s predstaviteľmi štátov, oni súhlasili s poolingom, ale pokiaľ ide o sharing, to zdieľanie, tak to odmietajú, pretože tu ide o dôveru. Jednoducho to nie je dôvera medzi členskými štátmi. K tomu chcem, aby ste sa vyjadrili. A posledná bod, pokiaľ ide reštrukturalizácie obranného priemyslu, ja pochádzam z krajiny, ktorá je postihnutá hospodárskou krízou, teda z Grécka. Ja viem, že je veľmi ťažké reštrukturalizovať alebo pokúsiť sa o toto, mm, ak zoberieme do úvahy kapacitu malých a stredných podnikov, pretože to súvisí so stratou pracovných príležitostí. Ako sa vy vysporadujete s touto dôležitou otázkou kontexte týchto hospodárskych ťažkostí, ktorým čelia aj ďalšie krajiny juhu. Ďakujem veľmi pekne, nebudem ešte raz apelovať na to, aby ste boli skutočne struční, na budúce vás vypnem, nechcem vás tento spôsobom penalizovať, ale potrebujem odpoveď pána ministra, to chcem slovo pán Milan Mon. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán minister, ďakujem pekne, že ste sa objavili. Vážený pán minister, ja budem skutočne veľmi stručný. Chcel by som, aby ste nám povedali niečo ohľadne stavu, pokiaľ ide o vzťah, o transatlantické vzťahy. V súčasnosti je to skutočne dosť taká ož, ťažká, komplikovaná situácia, predovšetkým pokiaľ ide o vnímanie, ako to vníma e, verejnosť. Mali sme tu problém prízem, špionáže, takže už boli zriadené dve pracovné skupiny na úrovni Európskej únie a v parlamente dnes do poludnia e, sme mali zriadený aj podvýbor v rámci výboru pre ochranu údajov. A napriek tomu je význam dobrých vzťahov Spojených štátov amerických, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť e, obrany, teda nemôžeme to podceniť a ani, tak, teda ani nie v kontexte bilaterálnom, ani pokiaľ ide o NATO. Takže práve v tomto kontexte máme začať aj ďalšie kolo rokovanie. Je to historický začiatok a Predovšetkým, ak sa tu zároveň tvrdí, že Amerika sa posilňuje práve v krajinách Pacifiku, tak je veľmi dôležité, aby sme transatlantické vzťahy znovu oživili aj na úrovni Spojených americké a Európska únia. Aby tí, ktorí vnímajú Európsku úniu ako niečo, čo je okrajové, aby sme im to jednoducho vyvra- vyvratili pán predseda. Myslím si, že táto diskusia nemôže byť postihnutá práve tým škandálom špionáže a prízem. Takže zaujímal by ma váš názor. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pani Lezing, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Kopa už sa vyjadrila, pokiaľ ide hospodárskú krízu. Aj Írsko je postihnuté hospodárskou krízou a chcela by som citovať v roku 2010 vtedajší eh, štátny tajomník pre obranu Konstantino Mendes hovoril o situácii v Španielsku nasledovne. Vytvorili sme systémy, ktoré nemôžeme uplatniť pre konfliktné situácie, ktoré vlastne ani neexistujú a ešte horšie eh, budeme platiť to peniazmi, ktoré sme nemali ani v minulosti, ani v budúcnosti nebudeme mať. Ako si vysvetľujete takéto vyjadrenie a v apríli roku 2013 e, Nadnárodný inštitút zverejnil štúdiu korupcia a, mil, a vojenská kríza a tam je výsledok taký, že medzi rokom 2000 2008 e, náklady do zbrojenia navýšili na 29 vlastne prispeli k zlej situácii Španielska. Súhlasíte s týmto? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, to, že ste boli stručná, pani Lezinková. Pán Janes. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, hovorí pán Janes. Ja by som sa bol rád prihlásil trošku dlhšie do diskusie, ale ja si uvedomujem, že nemáme na to čas, pretože nebudete môcť potom odpovedať. Takže ďakujem pekne ešte raz, pán minister, že ste prišli medzi nás. Ďakujem za váš príspevok. Ja vám v plnej miere e, súhlasím teda s vami, 100% súhlasím s tým, čo ste povedali. Myslím si, že situácia v Španielsku je dôležitá. A myslím si, že situácia v Španielsku bola z vašej strany veľmi dobre prezentovaná, predovšetkým pokiaľ ide o ten projekt, ktorý ste spomenuli. Treba to však vnímať aj v kontexte európskej dimenzie. Ja si myslím, že práve pokiaľ ide o konsolidáciu tejto zahraničnej politiky a politi- obrannej politiky Európskej únie, že to jediné, čo vlastne môže ešte Európska únia zachrániť v tejto oblasti, je to, aby sme postupovali v budúcnosti spoločne, aby sme tu nemali nejakú opozíciu a aby sme aj na úrovni parlamentu celkom jasne hovorili jedným hlasom, pretože tu máme iba malú menšinu, ktorá je proti tomu. Takže my sme za túto pridanú hodnotu na úrovni Európskej únie, ale predsa len je tu ešte e, skupina tých, ktorí sú proti Európskej únie. A v rámci niektorých členských krajín sú tu také krajiny, ktoré sú proti tomu. Sú dve alebo tri krajiny, ktoré sú proti tomu. Ale my jednoducho sa nemôžeme nejak odradiť. A ja teda ďakujem pekne, čo som sa mohol vyjadriť a vy potom môžete reagovať. Ďakujem pekne, pani Janes, že ste nehovorili teda dlhšie. My ocenujeme to, že ste sa vyjadrili a ja som si istý, že to súvisí aj s tým, že ste vlastne hovorili so svojim rodákom a iste vás pochopil správne. Takže teraz zostane slovo pán Sofokleos. My vás vítame, pán minister. V našich radoch ja súhlasím s vami v rámci tých pripomienok, ktoré si podali ohľadne bezpečnosti a obrany. Súhlasím aj s tým, že túto oblasť treba posilniť na to, aby bola ešte efektívnejšia. Ja si myslím, že každý s tým môže jednoducho súhlasiť. Ale predsa len otázka z mojej strany. Máte nejaké špecifickejšie, konkrétne návrhy e, v mene Španielska v tom zmysle, aby sme mohli urobiť nejaký krok dopredu a e, po, ponúknuť no, spoločnú harmonizovanú politiku, zahraničnú politiku, ktorá by pomohla bezpečnosti a obrane Európskej únie? Je to dosť klasická otázka, ktorú sa pýtam, ale dúfam, že budete môcť zareagovať. Ďakujeme, ctení kolegovia, pán minister. Máte niekoľko minút eh, na to, aby ste <laughs> povedali na túto záplavu otázok. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa odpovedať na všetky otázky, ktoré mi boli položené. Rád by som vysvetlil jednu vec. Ja nie som pesimista. Nie som už ani najmladší, samozrejme. A videl som, ako sa veci v EÚ vyvíjali v oblasti bezpečnosti, v oblasti technológií a vedy, ale vždy nahliadame na tieto otázky z európskej perspektívy. Ja som videl, ako Európa robila významné pokroky. Samozrejme, nebolo to niekedy jednoduché, vždy e, s tým boli ťažkosti. A teraz sme ovplyvnený veľmi výraznou finančnou krízou, hospodárskou a finančnou krízou. Táto kríza je veľmi závažná, zasiahla aj Európsku úniu a teraz je dôležité, aby sme mali ambiciozne ciele. A aby sme tieto ciele mohli dosahovať, realizovať, musíme vyvinúť nesmierne úsilie, ale nesmieme dopustiť, aby tie veľké ciele, ktoré máme, aby e, boli odsunuté na e, vedlejšiu kolaj. A aby sme hľadali dôvody, prečo sa to tak e, odsunie je potrebné vyvíjať o mnoho väčšie úsilie a vynakladať o mnoho väčšiu energiu, aby sme naše ciele dosiahli, obzvlášť v tomto kontexte, v ktorom sa nachádzame. Kríza dopadla na ekonomiku a tým dopadla aj na bezpečnosť a my sa s tým musíme nejakým spôsobom vyrovnať. Náš privilegovaný partner, Spojené štáty, tiež prechádzajú ekonomickými problémami a majú geopolitické priority, ktoré uh, už nie sú len transatlantická aliancia. Je to naozaj uh, posun smerom uh, k Tichomoriu a Indicko-pacifickej oblasti. A uh, veľké percento e, aktív NATO poskytujú Spojené štáty, e, ale teraz sa mení e, situácia a naozaj sme svedkami toho, že sa rozširuje medzera medzi vojenskými spôsobilosťami a potrebami, ktoré je potrebné riešiť, alebo cieľmi, ktoré je potrebné realizovať. A toto je scenár, ktorému čelíme, či sa nám to páči alebo nie. Takže budeme sa musieť nejakým spôsobom posunúť dopredu. A bude potrebné dopredu veľmi rýchlo, pretože svet sa mení rýchlejšie a rýchlejšie. A svet jednoducho nie je, alebo sa nepohybuje tým rytmom, ktorý mu diktuje Európska únia, alebo sa snaží diktovať Európska únia. A takže toto je moja taká realistická vízia súčasnej situácie. Pán Salafranka, v reakcii na to, čo ste povedali vy. Keď som sa snažil hovoriť o realizme, tak eh, som mal na mysli presne to, čo ste povedali vy. E, jednoducho, buďme realisti. Spojené štáty americké majú jeden pentagón. Európa má 28 pentagonov a keď sa má prijať rozhodnutie, ktoré prechádza jedným pentagonom, je to rýchlejšie a efektívnejšie, ako keď sa rozhodnutie príjma v 28 pentagonoch. E, faktom je, že e, Spojené štáty sú organizované ehm, v rámci jedného centrálneho orgánu, čo nie je možné povedať e, o Európe. Takisto e, by som chcel zdôrazniť, že investujeme menej. Keď sa pozriete na pomer investícií e, v Spojených štátoch, je to 60 ku 40, teda do personálu a do výbavy alebo e, zariadenia. E, Situácia v Európe je približne opačná. Takže je potrebné, aby sme tieto veci nejako zmenili. A e, pani kolegyna Lezingová položila otázku, ktorá sa týkala práve toho, či je k dispozícii dostatok prostriedkov. Dovolte niekoľko poznámok prvom rade jeden africký štát, ktorý sa nachádza v veľmi zlej situácii, eh, vláda eh, bola zvrhnutá doslova fyzickým násilím a krajina bola paralizovaná a e, vďaka francúzskej operácii, e, ktorá začala 11. januára, ktoré sa zúčastnila Španielsko a iné krajiny, sa tam situácia trošku konsolidovala, ale napríklad Viceková operácia v Mali e, bola tiež mimoriadne úspešná. Účelom je pôsobiť v teréne nepriame tým, že budeme E, robiť výcvik e, e, ozbrojených síl na Mali, aby oni udržiavali poriadok v svojej krajine, tak aby sa Mali stalo aktívnym hráčom v tejto vysokopoliticky citlivej časti sveta. A teraz pár slov ku Kataru. Ja som sa nedávno stretol s novým emírom, Kataru. Je to mladý muž, 34-ročný syn bývalého emíra Kataru. Je veľmi vzdelaný a naša diskusia sa zamerala na Egypt, Sýriu, Irán a Turecko. Na štyri veľmi dôležité krajiny. Pokiaľ ide o Sýriu, ten mest, to, to, to posolstvo, um, ktoré mi tlmočil emír Kataru, bolo nasledovné. Od teraz, ak sa nenájde jasné riešenie krízy v Sýrii, po mnohé roky budú Syričania sa pýtať Západu, čo Západ robil, keď sa e, v Sýrii dial e, ten masaker, ktorého sme svedkami e, v týchto dňoch. A Katar považuje riešenie e, situácie v Syrii za svoju prioritu vzhľadom na blízkosť Sýrie. A pokiaľ ide o Irán, vzťahy medzi Iránom a Katarom nie sú nejaké napäté, vyhrotené. Miery sú to konkurenti. Hovoríme o veľmi zložitej časti sveta, tej časti sveta, kde sa nachádza Katar. A Katarčania robia všetko, čo je v ich silách, aby tí najradikálnejší zástupcovia sírskej opozície boli podporení a nejakým spôsobom posilnení. A Katar si svoju politiku v tomto smere ťažko zmení. Politiku podporí tie radikálne vetvy opozície. S týmto súvisí aj Turecko, pretože Turecko tiež podporuje protivládne síly v Sýrii a oni e, podporili e, takisto legitímnu vládu prezidenta Mosiho v Egypte a Katar nie je nadšený tým, ako sa vyvíja situácia v Egypte. A ako ste povedali celkom správne, e, bolo tam množstvo prípadov snahy zo strany Kataru ovplyvňovať situáciu v Egypte finančne a inak. Takže Katar dosiahol mimoriadný stupeň rozvoja vo svojej krajine. Je naozaj úžasné pozorovať, čo krajina dosiahla. Nie z hľadiska politického, ale z hľadiska ekonomiky, z hľadiska infraštruktúry, z hľadiska školstva, vrátane vysokého školstva. Katarčania investujú nesmierne sumy do svojej budúcnosti a investujú ich e, do oblasti iných než e, ťažba ropy. A aj keď ich vnímanie z e, Blízkeho východu môže byť trošku šokujúce z hľadiska európskeho pohľadu. Spojené štáty zohrávajú veľmi dôležité, e, dôležitú úlohu e, vo vzťahoch e, s Európou a transatlantický obchod je najväčšou obchodnou výmenou medzi kontinentami a Spojené štáty sú si vedomé dôležitosti tejto obchodnej výmeny. Spojené štáty vedia presne čo robia a Spojené štáty vedia, že ich budúcnosť je spätá s nami z hľadiska ekonomického, ale zároveň existuje silnejúci trend v Spojených štátoch posovať svoj záujem smerom do pacifickej, do tichomorskej oblasti. Myslím si, že situácia vyzerá tak, že až 60 e, výdavkov Spojených štátov amerických, bezpečnostných výdavkov, e, sa bude zameriavať na Tichomorskú oblasť a len 40 e, na druhú stranu kontinentu, teda na Atlantickú otlasť, oblasť a pripomeňme si veľkosť rozpočtu Spojených štátov na obranu, je to 700 miliard dolárov a hovoríme o tom, že my sdielame so Spojenými štátmi americkými strategické myslenie a stratégie, ale e, stratégie je jedna vec, aliancia je druhá vec, ale toky prostriedkov sú tretia vec a jednoducho Európa sa bude musieť zamyslieť nad tým, ako e, sa postaviť k tejto tendencii v Spojených štátoch posúvať svoju pozornosť smerom do Tichomorskej oblasti. Boli tu e, snahy e, v rámci NATO nanútiť novým členom NATO výšku e, príspevku vo výške 2% výdavkov a bolo to preto, lebo mnohé krajiny si jednoducho nemohli dovoliť zaplatiť takýto príspevok. A, a takéto zvyšovanie jednoducho nemôžeme ďalej pripustiť. Nemôžeme mať v rámci NATO partnerov tzv. prvej divízie a druhej divízie. V našom prípade NATO prebieha alebo prechádza procesom kritiky už od e, e, samitu v Chicagu sa doktrína NATO výrazne a v prvom rade NATO zohľadnilo e, skutočnosť, že Spojené štáty americké venujú primárny záujem Tichomorskej oblasti. Po druhé, ako politická obranná organizácia, ako vojenská organizácia, NATO si teraz uvedomuje, že má vo svete veľmi dôležitú úlohu a, a jednoducho, mm, že si musí uvedomiť e, tie hodnoty, pre ktoré bol, e, boli vytvorené a toto je aj dôvod, prečo je na to prítomné v Afganistane. Takže táto vízia sveta a e, tá predstava prilákať nových členov do NATO, nehovorím o plnohodnotných členoch, ale krajinách, ktoré sú ochotné spolupracovať s NATO. Toto je naozaj e, veľmi zmysluplný prístup a je pravdou, že e, pokiaľ ide o spôsobilosti sú veľké problémy, e, nie každý platí tak príspevky do NATO, ako by platiť mal niektoré krajiny, napríklad Spojené štáty americké prispievajú 70% k aktívam NATO v a ostatné krajiny uhrnom 30 A toto je dôvod, prečo Spojené štáty hrajú veľmi e, definujúcu úlohu. E, predstavte si, e, keď je v spoločnosti akcionár, ktorý má 70-percentný podiel, je prirodzené, že sa bude snažiť presadzovať najmä svoje záujmy. ja som uh, zabudol, kto sa opýtal tú štvrtú otázku. NATO, Európska únia a kyberbezpečnosť. Aha, pán Lisek položil tú otázku, prepačte mi. My sme o tom v rámci NATO hovorili. Kyberbezpečnosť je e, veľmi dôležité. Máme tu totiž ten nový element. Máme tu eh, zem, vzduch, vodu a potom kyberpriestor, počítačový eh, priestor, eh, ktorý môže byť predmetom ohrozenia. Informačné toky môžu byť použité na útok na základnú infraštruktúru krajiny a teda e, kyberútoky sa teraz stali veľmi kľúčovým aspektom rôznych scenárov a v rámci NATO o tom prebieha veľmi intenzívna diskusia. E, diskusia o tom, čo NATO môže urobiť a môj názor je, taký, že jednotlivé krajiny majú kolektívnu zodpovednosť alebo združovať individuálnu zodpovednosť do kolektívnej zodpovednosti. Samozrejme, vojenské spravodajstvo je veľmi dôležitá vec, ale jedna vec je získať spravodajské informácie interne a druhá vec je byť pripravený sa o ne podeliť a toto môže byť e, niekedy veľmi komplikované. Naše vojenské spravodajstvo v Španielsku e, zodpovedá alebo je podriadené priamo e, predsedovi vlády. A rozpočtové opatrenia, ktoré musia byť prijaté, sú veľmi často a veľmi bolestivé. Pretože ak chceme hovoriť o rozvoji ozbrojených síl, tak e, nemôžeme o tom hovoriť bez investície, investícií. A my teda na túto tému v Španielsku naozaj veľmi intenzívne diskutujeme. V roku 1996 Španielsko e, zaviedlo systém e, financovania svojich ozbrojených síl a profesionalizme, profesionalizme, profesionalizovali sme naše ozbrojené sily. A došlo k veľkej zmene v našom obrannom sektore. A tieto programy e, v sektore ozbrojených síl, síl sa nerealizujú v priebehu pár rokov, tie trvajú e, veľa niekedy je veľmi ťažké e, vedieť, čo potrebujete, čemu dať prioritu tankom, lietadlám alebo iným, uh, iným e, aktívam. ten program, ktorý bol prijatý v roku 1996, trval do roku 2011, teraz máme nový program, takže nebolo by asi korektné povedať, že e, táto vláda by e, sa nejako zbavovala zodpovednosti. Ja som si istý, e, že ste si vedomí toho, že táto vláda vynaložila nesmierne úsilie na to, aby splatila dlhy v rámci vojenských programov. Všetci sme robili obe- prinašali obete. A musím povedať, že my sme rešpektovali naše a záväzky. A tieto peniaze nešli len do španielského ozbrojeného sektora, sektora priemyslu, ale aj do európskeho. A, a vďaka tomu a má Španielsko stále dobre vybavené a, ozbrojené sily a takisto aj um, zbrojárenský priemysel, ktorý je porovnateľný s inými európskymi partnermi. V septembri 2011 a pretože e, to bola prijatá iniciatíva v Španielsku, ktorá bola vlastne východiskom pre nový program. Existuje množstvo rôznych spôsobov, ako vnímať prepojenie medzi EÚ a NATO. A ja musím povedať, že ja som veľkým fanúšikom NATO. NATO je naozaj najdôležitejšou multilaterálnou organizáciou a takisto došlo v rámci NATO veľkým, k veľkým zmenám najmä potom, ako z postu ministra obrany odišiel pán Gates. On e, sa vyjadril tak, že ak európsky členovia e, jednoducho e, sa nespamätajú a nebudú aktívnejšie prispievať spoločnej obrane, tak Spojené štáty americké nebudú ochotné robiť to, čo robia doteraz. Jednoducho, že Európa sa musí viac posnažiť Európa musí byť solidným členom NATO. A najlepšie je to dosiahnuť tak, že budeme sa uberať cestou integrácie. O mnoho efektívnejšie je to robiť cez integráciu, než oslabovať Európu a hovoriť o slabej Európe v rámci NATO. My potrebujeme silnú Európu v silnom NATE. A ja absolútne s vami súhlasím. Pues en Somalia lo que estamos intentando Takže čo sme robili v Somálsku? No v Somálsku sme sa snažili o dohodu. išlo však o Európu a NATO, ale o tieto dve organizácie Indiu, Japonsko, Čínu a ostatné štáty, ktoré bojovali proti piratstvu. A Španielsko je súčasťou operácie Atalanta a takisto e, sme sa zúčastnili aj oceánskeho štítu. E, príslušné plavidla prejdú cez Svetský kanál, aby e, zvýšili bezpečnosť oblasti Afrického rohu. Je dôležité povedať, že EDA musí zahrávať dôležitejšiu úlohu, avšak na čele e, by mali byť členské štáty. Mám taký dojem, že v Európskej komisii podľa všetkého e, sa prejavujú snahy o superenie z EDA Máme e, spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku. Máme tu schopnosť e, definovať e, jednotlivé prvky obradného priemyslu a výskupín a EDA by mala spolupracovať s komisiou a myslím si, že naozaj oplatí sa spolupracovať a nie robiť to o své. A pri spolupráci treba definovať obrannú politiku a ostatné aspekty. Čiže EDA je veľmi dôležitá, ale pokiaľ Európska komisia bude podkopovať EDA e a v súvislosti s tým, že EDA nedokáže dosiahnuť pokrok, o tom treba sa rozprávať. A myslím si, že na Európskej rade budeme okrem iného hovoriť aj o úlohy EDA. Najmä pokiaľ E, Európska komisia sa ujme e, veľmi významnej úlohy v tak politicky citlivej oblasti. Sýria. Myslím si, že Európa prejavila odhodlanie prehodnotiť svoju politiku e, vo vzťahu k Syrii. Urobíme to 1. augusta prehodnotíme eh, naše embargo a rozhodneme sa, či chceme mať celú európsku politiku, alebo či členské štáty eh, budú eh, sa tomu venovať. Samozrejme s prehľadnutím na rozhodnutie Rady ministrov obrany. Dúfam, že takéto európske rozhodnutie sa schváli ako európske a nie opätovne E, bude e, reflektovať e, rozpoltenie Európy v oblasti obrannej a bezpečnostnej politiky. Treba prokázať našu spoločnú pozíciu, sprehľadnúť na všetky termíny súvisiace s Syriou. Konferencia Ženeva 2 sa odročila a to komplikuje aj naše rozhodovanie. Domnívam sa, že je jasné, môžeme byť e, efektívni e, v otázke spoločnej európskej e, obrany s odstrašujúcim účinkom E, e, táto možnosť spočíva v tom, aby sme mali e, všeobecnú obrannú a zahraničnú politiku. Musíme vedieť dať dohromady obranné prostriedky a podporiť našu obrannú, obranný priemysel. Tu, to sú dôležité predpoklady a treba to robiť smerom z hora na dol. To je jediná možnosť podľa môjho názoru Možno, že sa milím. Obávam sa, že je to jedine e, realizovateľné smerom na zhora na dolu. E, pokiaľ ide o transatlantické vzťahy, e, plne s tým súhlasím. Nazdávam sa, že máme zriadené spoločné komisie, vyšetrovací výbor, otázka zvrchovanosti a dôstojnosti Európy vyžaduje eh, jasné vysvetlenie toho, čo sa tu deje. Je to základný predpoklad fungovania eh, vyvinutého demokratického eh, zriadenia. Zároveň si musíme uvedomiť, že na teraz a do budúcnosti transatlantické partnerstvo je životne dôležité pre našu bezpečnosť. E, prítomnosť amerických ozbrojených síl v Európe sa zniží a na ne bude pripadať nie už 60, ale 40 Ale je to stále 40 Toľko bude pripadať na americké e, síly a e, bezpečnosť NATO a európska bezpečnosť bude neoddeliteľne spojená s našimi transatlantickými vzťahami. To znamená, že musíme požadovať vysvetlenie, tejto kauzy, ale zároveň musíme si jasne uvedomiť, e, na čom spočíva naša obrannosť. E, veľmi ma to mrzí. Pán predseda, musím už odísť. Nepodarilo sa mi zodpovedať všetky otázky. Mrzí ma to, ale bohužiaľ už vás musím e, opustiť. Ešte raz sa ospravedlňujem. Aha, Luis Janies. keďže Luis eh, láskavo súhlasil s tým a vedril sa v tom zmysle, že na viacero veci eh, pozeráme rovnako, môžem mu prislúbiť, že Španielsko bude trvať na týchto troch pilieroch. Ale eh, treba opustiť politický rozmer a len vtedy budeme e, vedieť riešiť e, priemyselné problémy. Ďakujem pekne, pán e, minister, za veľmi komplexné expoze. Rozanalizovali ste všetky aspekty tejto problematiky. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa unovali, prišli medzi nás. Možno, že sa k tomu budeme môcť vrátiť po zasadnutí rady. To by bolo v skutku veľmi zaujímavé. Ďakujem veľmi pekne za tak e, dôležitý príspevok. A teraz príde pán e, Sofoklis a ujme sa úlohy predsedu. Το επόμενο σημείο στην ημερησία μας διάταξη. Ďalším bodom programu je správa o, o politike Európskej únie v oblasti kozmického priestoru. E, tu je e, gestorským výborom výbor ITRE. Máme tu oznámenie komisie z roku 2013 z februára tohto roku o politike, priemyselnej politike v oblasti kozmického priestoru. Je to súčasťou Lisabonského procesu. Ide o vytvorenie e, našej e, európskej politiky v oblasti kozmického priestoru. E, to má zásadný význam pre Európu. Mali by sme vyviať svoje vlastné autonómne zručnosti, vo vesmíre e, v rámci e, našich strategických ambícií v tomto sektore. Najnovšie oznámenia e, formulujú stanovisko Európskej únie v tejto sfére. Chcel by som vám pripomenúť, že termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 3. septembra na obed. A teraz pani Kronberg. Ďakujem, pán predseda. Politika Európskej únie v oblasti kosmického priestoru má mimoriadne e, náročnú úlohu s prehľadnutím na tom, že e, práve Spojené štáty e, majú vedúce postavenie vo všetkých týchto odvetviach a E, zohrávali vedúcu úlohu pri e, e, ich rozvoji v oblasti raketových technológií. Keďže máme záujem o konkurencieschopnosť v tejto oblasti, je dôležité, aby sme si vysvetlili úroveň našich ambícií, najmä pokiaľ ide o strategické geopolitické ciele našej priemyselnej politiky v tomto smere Vzhľadom na túto skutočnosť a s prehľadnutím, že máme e, e, zlú definíciu o vzťahov e, medzi našej priemyselnou politikou v oblasti vesmíru a, a, a obrannou a bezpečnou politikou je dôležité, aby sme e, jasne definovali potenciálny príspevok e, tejto politiky do rozvoje obrannej bezpečnosti politiky. Treba využiť možné E, synergické efekty a skúsenosti našich misí či už z hľadiska prevencie konfliktov, kontroly technológií, e, šírenie e, zbraní hromadného ničenia, boja proti terorizmu alebo ochrany hraníc. Musíme si jasne predstavovať príslušné vzťahy a definovať synergie medzi civilným a obranným sektorom. Keď analizujeme správu komisie, e, e, e, treba sa uvedomiť, že 60 elektronických zariadení na palube našich satelitov importujeme zo Spojených štátov. A to znamená, že Únia závisí od amerických technológií a treba presne vedieť, ako musíme chrániť citlivé osobné údaje. Je to aj E, e, riziko toho, že e, Amerika by mohla zablokovať našu infraštruktúru. Je to aj širšia otázka, ktorá spadá pod CD. Je to možnosť militarizácii vesmíru alebo rozmestnenie tam zbraní Takisto e, súvisí to aj so stále širším e, využívaním e, našich prostriedkov vo vesmíre vojenskými zložkami. Či by to neobmedzilo využívanie týchto zariadení na civilné účely. Napokon treba vyzvať členské štáty a vysokú predstaviteľku, aby iniciovali prehodnotenie príslušných zmluv z roku 1967, aby zvážili novú regulač- nový regulačný rámec, ktorý zohľadne e, technologický pokrok, ktorý sa dostavil od 60. E, rokov minulého storočia, ktorý bude predchádzať e, šíreniu zbraní a predchádzať interferenciu vesmírnych objektov a zabezpečí účinné civilné využívanie kosmických vesmírnych technológií. Ďakujem. Pán Lisek, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Niekoľko e, slov v mene e, pána e, kolegu. Chcem sa ospravedlniť, e, pretože e, teraz na návšteve v Pakistane a e, v mene pána Galeho a našej skupiny chceli by sme srdečne poďakovať za návrh tento návrh je veľmi dobrý a v mene pána Galeho chcel by som vyhlasiť, že naša politická skupina súhlasí E, alebo je pripravená spolupracovať e, s pani spravodajkyne na e, zdokonalenie výplnení, vylepšení tohto textu, ktorý inak je veľmi dobre vyvažený a myslím si, že sa venuje všetkým relevantným otázkam. Teší nás tá skutočnosť, že pani spravodajkyňa v odseku 2 upozorňuje na chybujúce sa E, e, prepojenie e, medzi vesmírnou politikou a obrannou a bezpečnostnou politikou. Naozaj to nesmie chýbať. A existujúci nedostatok je naozaj obrovský. Netreba niekoho presvedčovať, že priemyselná politika v oblasti kozmického priestoru by e, mohlo znamenať posilnenie e, bezpečnostnej obrannej politiky v oblasti vojenských technológií, e, vesmírnych technológií, ktoré sa vyvíjajú súbežne. To je očividné. Opatrenia Európskej komisie, prípadne agentúry eh, bezpeč- eh, obranné agentúry, agentúry pre eh, vesmírny výskum. Toto všetko treba podporiť a myslím si, že náš podvýbor si s tým poradí. Mali by sme podporovať pokročilé mm, technológie, a tam samozrejme aj patria technológie e, e, e, kozmického priestoru, ktoré by sa mali vyvíjať. Práve som sa rozprával s jedným kolegom, ktorý spomenul, že je to veľmi dôležitá vec v súvislosti s mojim rodinami ten, táto zmluva bola podpísaná v 67. roku, e, ale e, vtedy e, technológie sa veľmi vyvinuli a treba ich adaptovať s prehľadnutím na súčasný stav, takže sme pripravení s vami úzko spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne. Pán Vysek, pán Ed. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pani spravodajkyni, takisto ako pán Lišek. A, a ja dúfam, že v tomto podvýbore budeme mať e, veľkú zhodu, e, čo sa týka tohto stanoviska. A chcel by som prejaviť dobrú e, vôľu našej politické skupiny. Nadviažem na to, čo povedal pán Lišek pán Lisek, je to správa o našej politiky, priemyselnej politiky v oblasti kozmického priestoru. Samozrejme, e, medzi členskými štátmi môže byť e, odlišný názor na túto záležitosť, či naozaj je toto správne miesto. E, myslím si, že o tom treba starostlivo premyšľať, ak chceme pripraviť správu o vesmíre a obrane, urobme to, ale tú, túto správu by sme mali venovať príslušnému odvetiu priemysla a vyzývam kolegov, aby e, starostlivo zvážili e, e, to, aby sme zostávali v rámci našich definícií, aby sme to neprekročili. Samozrejme súhlasím s tým, čo povedala pani spravodajkynia, aby sme respektovali aj princípy kontroly šírenia zbraní, najmä v prípade výrobkov dvojakého použitia v otázke e, e, e, dodávok sme závisli na Spojených štátoch a bolo by dobré, aby sme mali viac európskych firiem, ktorí by to dodovali a treba uplatňovať pravidla, ktoré upravujú dvojaké použitie, aby sme stimulovali takéto firmy. V otázke E, e, e, obstarovania veľmi dobre si uvedomujeme všetko, čo súvisí s obstarovaním obranných prostriedkov, ale mali by sme podporiť aj príslušné odvetvie priemyslu a treba sa snažiť uplatniť rovnaké prostriedky, ktoré sme používali vo vzťahu k obrannému priestoru aj pre priemysel kozmického priestoru. A dve posledné poznámky Ak sa pozrieme na e, e, pôvodnú správu. Hovorí sa tu o účinnom využívaní prostriedkov, o konsolidácii tohto odvetvia. Myslím si, že, že vo vzťahu k e, priestoru, e, priemyslu kosmického priestoru si musíme uvedomiť, že potrebujeme viac e, e, e počiatočných investícií na dlhodobé obdobie. Tam musí byť väčší podiel verejných investícií, aby sme zabezpečili návratnosť. A, a, tu e, si musíme dávať pozor, aby sme e, e, to neprehnali. Treba analyzovať e, aj e, prívky e, technológie dvojakého použitia a napokon táto správa nám umožňuje povedať, nakoľko je dôležitý priemysel kosmického priestoru. Aj v Spojenom kráľovstve v Stevenage máme zamestnaných E, tisícky ľudí e, e, majú veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečení prvkov pre satelitnú techniku, či už vojenskú alebo civilnú. No a treba si dávať pozor, aby sme nestratili toto odvetvie. Ďakujem veľmi pekne, pán Howitt. Máme tu predstaviteľov Európskej komisie. Chcete sa vyjadriť, prosím? Thank you, thank you, Mr. Ďakujeme pekne, pán predseda. Komisia bere na vedomie to, čo tu odznelo. Pozrime sa za to vyhlásenie o priemyselnej politike. Ide tu o tieto otázky. Ak sa pozriete na stanovisko komisie ohľadne prepojenia medzi vesmírom a bezpečnostnými aspektami, tak by som chcel, aby ste si prečítali vyhlásenie z apríla 2012, 2011, pardon, kde, ide kde je konkrétna kapitola ohľadne toho, aký dôležitý vesmírny priestor môže byť pre spoločnú bezpečnostnú politiku. Rovnako ako vesmír môže byť dôležitý aj pre bezpečnosť krajiny. preto treba chrániť aj infraštruktúru vesmírnou. Takže toto sú tie tri dimenzie našej vesmírnej politiky. Ale chcem vám povedať, že komisia skúma, ako vesmír je dôležitý pre obranný priemysel, pretože má dvojité využitie. To, čo sa robí pre civilné účely, má určité duálne konotácie. A preto sa dá urobiť skutočne veľa v tomto sektore. Aj v kontexte bezpečnostnej politiky. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem predstaviteľovi komisie a možno pani Kromberg sa ešte chce vyjadriť, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, ďakujem za pripomienky. Ďakujem za pripomienky komisie, že už majú definíciu, alebo aspoň snahu definovať vzťah medzi vesmírom a spoločnou bezpečnostnou obranou politikou. To si pozrieme samozrejme, či to je skutočne v súlade so sebe. Ďalšia vec, že v rámci tejto politiky je veľmi dôležité, aby sme sa sústredili na to, že čo sú konkrétne záujmy Európánov, ako môžeme konkurovať v budúcnosti, aby aj malé stredné podniky mohli niečo urobiť. Takže tu ja vidím nejaké konkrétne možnosti. Pokiaľ ide o tie záväzky zo zmluvy, tak tieto sú vlastne odlišné od tej priemyselnej politiky. Tie zmluvy, ktoré sa týkajú vesmíru, zmluva IBM, e tak tam sú definované technológie, ktoré sa môžu využiť alebo nevyužiť že v tomto kontexte tie zmluvy, ktoré sú tu a týkajú sa vesmírnu, možno vytvorenie nových politík, takže má to aj určitý priemyselný aspekt. A my súhlasíme s tým, že 67. rok už skutočne je dávne obdobie minulosti, takže treba to jednoducho aktualizovať aj v kontexte tejto perspektívy. Ďakujem veľmi pekne, pani Kromberg. Chcel by som vám ešte pripomenúť, že toto je naše posledné stretnutie, takže chcel by som vám povedať, že vám želám pekné prázdniny, oddychnite si a vidíme sa 18. septembra o 9. Ďakujem.